So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Drahí kolegyne, kolegovia, dobrý deň. Budeme pokračovať v zasadaní našho výboru. Zmena bude 16. Informácia o lekárskych produktoch, ktoré, na ktoré sa vzťahuje lekársky predpis. Správa Kristofera Fielnera. O tom budeme hlasovať eh, pri najbližšom termíne zasadnutia výboru. Čiže počuli sme, kedy to má byť odhlasované, ale teraz by som dal priestor spravodajcovi, aby nás ešte raz zaviedol do, uviedol do tejto tematiky. Pán Pilner. Ďakujem pekne pán predseda. Je to už dávnejšie, čo sme sa naposledy stretli a vtedy som mal možnosť prezentovať moju správu. Opäť sme sa tu stretli, aby sme diskutovali hlavne o pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli predložené. A je ich veľa, viac ako 300. Viete si teda predstaviť, že človek, ktorý sedí pred vami, je pomerne spotený a nervózny. To by ste si mysleli, ale nie je to celkom pravda, pretože ja som si prešiel všetkými pozmeňovacími návrhmi a myslím, že väčšina z nich je v rovnakom duchu. Do duchu sa nesie v rovnakom duchu. Je úplne evidentné, že v rámci týchto 300 pozmeňovacích návrhov je mnoho vecí, s ktorými súhlasím. Keď som sa s vami stretol naposledy, tak eh, som bol veľmi otvorený a povedal som, že sa teším na tie predkladané pozmeňovacie návrhy. Nie je to otázka prestíže nejakým spôsobom, ale každopádne môžem konštatovať, že väčšina z tých pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené, sa týka vecí, s ktorými súhlasím. Naozaj si teda myslím, že sa nám podarí dosiahnuť širší konsenzus, podporiť kompromisy Jedna vec, e, s ktorou nesúhlasím, e, to sú tie prvé dva pozmeňovacie návrhy, ktoré hovoria o tom, že celý návrh by mal byť zamietnutý. Nesúhlasím s tým, pretože sa domnievam, že dokážeme dospieť k dohode, čiže nemali by sme takto na to zanevrieť, mali by sme sa skôr e, pokúsiť dohodnúť sa na tom, na čom súhlasíme. Najskôr si musíme ujasniť, aké e, typy informácií by podľa nás mali farmaceutické spoločnosti poskytovať širšej verejnosti. Príbalové letáky pre pacientov, všetky veci, ktoré súvisia so schválením, e, nejaké, nejaká charakteristika produktu, toto všetko sú veci, ktoré podľa nás všetkých by mali byť e, dávané k dispozícii a ktoré musia spoločnosti poskytovať Takisto zdá sa, že súhlasíme a potvrdzuje to aj veľa pozmeňovacích návrhov, aký je rozdiel medzi e, informáciami typu push a typu pull. E, väčšina ľudí, ktorí predkladali pozmeňovacie návrhy, súhlasí s tým, že by sme mali zakázať informácie typu push, ktoré sú dávané, poskytované zo strany farmaceutických spoločností Nemali by tam byť články v časopisoch, ktoré súvisia so zdravotnými dôsledkami niektorých liekov. Hovorí sa tam o šírení informácií a dissemination a nie o sprístupňovaní, making available. Čiže je to otázka naviazaná na dopyt po informáciách. Zdá sa, že tam panuje značná zhoda. Je tu takisto veľa pozmeňovacích návrhov, dokonca, ak sa nemením, tak väčšina z nich sa snaží konštatovať, že látky respektíve tie produkty musia byť schválené skôr ako môžu byť zasielané zo strany farmaceutických spoločností. Niektoré informácie, e, ktoré sa nachádzajú v príbalových letákoch, sú nejakým spôsobom zhustené alebo nie sú úplné a z toho pramení isté riziko. Takisto je tu pomerne široký konsenzus, ktorý sa týka zdravotných kampaní ktoré spôsobujú nedostatok istoty a istý zmetok a preto by nemali byť súčasťou tohto návrhu. Takisto sú tam niektoré pozmeňovacie návrhy, ktoré sú podľa mňa pomerne zaujímavé a ktoré dokážem podporiť, ktoré ale sa netýkajú tej hlavnej podstaty e, tohto návrhu. Sú tu niektoré pozmeňovacie návrhy, ktoré hovoria o tom, ako upraviť príbalové, letáky. To je dôležité, podľa mňa a takisto agentúra pre lieky by mala dostať úlohu rozpracovávať farmaceutické informácie. Nemalo by to byť ponechané len na farmaceutické spoločnosti. S tým súhlasím takisto. Ako som už hovoril, čiže keď sa na to pozrieme tak globálne, tak väčšina pozmeňovacích návrhov ide tým istým smerom. Súhlasím, že ten levý podiel pozmeňovacích návrhov ide týmto e, smerom a myslím si, že sa nám podarí dosiahnuť kompromisy. Nebude to jednoduché, bude to trvať istý čas a preto vás chcem poprosiť, aby ste to nedávali na hlasovanie pri najbližšej schôdzi, pretože nebude jednoduché vypracovať kompromisy pre 300 pozmeňovacích návrhov. Napriek tomu sa domnievam, že sa nám podarí dohodnúť v týchto oblastiach, kde sa naše názory schádzajú. Potom sú tu ešte problematickejšie veci, kde je istý, istá rozdielnosť názorová, alebo kde musíme nájsť nejaké e, spoločné riešenia, aby sme sa vyhli niektorým vedľajším účinkom. Tzv. factboxes pre lieky, to sú e, veci, o ktorých sa zmienili niektorí kolegovia a celkom sa mi to pozdáva, ale je to každopádne kontroverzné napríklad v kontexte farmakovigilancie. A preto budeme musieť opäť predložiť e, tú našu líniu a budeme to musieť rozpracovať. A nemyslím si, že ten náš názor je rovnaký. Aj napriek tomu, že som zástancom takýchto factboxes pre lieky Rád by som si vypočul ešte názor e, kolegov k úlohe, ktorú má zohrávať agentúra pre lieky EMEA a akým spôsobom budú napríklad e, oni zozbieravať informácie, ktoré sa týkajú príbalových letákov a či e, bude tou hlavnou inštanciou práve tento úrad pre lieky. Otázka je, ako to skombinovať s tými situáciami, kde EMA nie je to schvalovacou autoritou pre mnohé iné lieky. Ako môžeme zaručiť, aby sa z, neho, z tejto agentúry stal taký bod zberu všetkých informácií. Tretia oblasť, na ktorú sa musíme sústrediť, aby sme sa tam dohodli, je je veľa teda pozmievacích návrhov, ktoré hovoria o tom, že by mali byť informácie len na internete, ktoré sa týkajú dosiekov. Nemyslím si, že to je správne. Napríklad vo Švedsku si môžete objednať informácie o liekoch po internete Môžete to dostať ale v brajlovom písme, môžete to dostať vo viazanej vo väzbe pevnej. Čiže povedať, že tie informácie by mali byť prístupné len na internete, to je vec, s ktorou nemôžem súhlasiť. Nie je úplne 100%, nie. každopádne musia byť výnimky, aby sme pomohli napríklad ľuďom so zrakovým postihnutím. Kontroly, to je ten najvypuklejší problém. Ako dokážeme kontrolovať informácie, ktoré sú poskytované zo strany farmaceutických spoločností? Niektorí ľudia tvrdia, že tu má byť nejaká predbežná kontrola, predbežné overenie všetkých informácií, ktoré sú poskytované farmaceutickými spoločnosťami. Otázka je, či to potrebujeme, pokiaľ ide o produkty, ktoré už e, podľahli e, boli teda kontrolované. Viem, že sú niektoré členské štáty, u ktorých to môže znamenať ústavný problém, pokiaľ ide o takéto predchádzajúce posúdenie informácií, ktoré boli už niekde inde sprístupnené. Môže to byť súčasť nejakého technického riešenia, ale myslím, myslím, že sa dohodneme na tom, že nemalo byť publikované nič, e, čo nebolo predtým už schválené. Otázka je, či to musí byť schválené predtým, ako to bude publikované pri akejkoľvek príležitosti, pretože tu je aj problém nejakého cenzurovania informácií, ktorému, ktorý by mohol nastať Ďalej tu je vec, ktorá sa objavuje v niektorých pozmeňovacích návrhoch, kde sa hovorí o tom, že je možné publikovať farmaceutické informácie len na tých vlastných stránkach eh, farmaceutických spoločností, čiže takto by boli donútené konať farmaceutické spoločnosti. Ja s tým nesúhlasím. Ja si predstavujem taký scenár, kde viacero farmaceutických spoločností bude spolupracovať a kde dokážete získať informácie od viacerých farmaceutických spoločností, napríklad vo Švedsku. Viem, že pobočka, alebo teda organizácia, ktorá zastupuje farmaceutické spoločnosti, hovorí, že všetky príbalové letáky by mali byť sprístupnené na spoločnej stránke webovej. Nechceme to zakázať, chceme to ale e, dať pod kontrolu. Zdravotné kampane, tam smerovalo veľa kritiky. Ja osobne by som chcel povedať, že je jedna oblasť, kde tieto zdravotné, zdravotnícke kampane môžu byť dobré a kde by mali byť zlepšené. Zdravotné kampane, ktoré súvisia so zriedkavými nezvyčajnými chorobami a máme e, definíciu zriedkavých chorôb v rámci legislatívy EÚ. Viem, že je veľa pacientov, ktorí e, nekonzultovali tieto veci s doktormi, dokonca možno aj nemajú doktorov, ktorí boli vybavení takýmto, takýmito znalosťami. Čiže možno to bude potom riešené na úrovni jednotlivých farmaceutických spoločností, ktoré disponujú jednotlivými informáciami o takýchto veciach, o takýchto chorobách. Čiže budeme musieť e, nad tým uvažovať. Takéto zriedkavé choroby sú niečím, čo by mohlo byť predmetom zdravotníckej kampane. Pretože ak je jedna oblasť, kde by to malo byť povolené, takáto zdravotnícká kampaň, tak práve oblasť e, zriedkavých chorôb je touto oblasťou. Videá na nete veľa kolegov hovorí o tom, že takýto postup, takáto vec by mala byť zakázaná a myslím si, že principiálne súhlasíme. Nechceme to vidieť na webe, nechceme mať webovú televíziu, nechceme tu otvárať nejaký šedý priestor, nejaké mezery, aby sme umožňovali, aby v televíznom formáte prezentovali farmaceutické spoločnosti informácie smerom k širokej verejnosti. Čiže má zmysel to zakazovať, ale napriek tomu budeme musieť umožniť nejaké typy videí, videoukážok na webe, napríklad e, manuál ohľadom používania produktu. To môže byť veľmi užitočné formou videoukážky. niektoré veci sa ťažšie vysvetľujú textovým spôsobom, niektoré zdravotnícke pomôcky, zatiaľ čo inštruktáž pomocou videa môže byť veľmi užitočná a účinnejšia. Myslím si, že ale súhlasíme, že by to nemala byť taká, e, taký zvyčajný obvyklý obraz situácia, ale farmaceutické spoločnosti, e, že teda farmaceutické spoločnosti budú takýmto spôsobom informovať o svojich produktoch formou videí ale to sa budeme musieť ešte na to pozrieť. Tu by som skončil, poprosím o nejaké otázky možno, ale ešte by som chcel uvieť, že je tu veľa práce pred nami. Myslím si ale, že tie predpoklady dosiahnutia dohody existujú. Keď sa pozriem na týchto niekoľko 300 pozmeňovacích návrhov, tak e, viac menej idú tým istým smerom. Fakticky je to smer, e, o ktorý sa podľa mňa pokúšam aj ja e, v rámci mojej správy. Takže myslím si, že tie podmienky sú dobre nastavené na to, aby sme E, dospeli k širokému konsenzu, aby sme sa dohodli. Chcel by som teda vedieť, aké sú vaše názory. Ďakujem, pán predseda. Ja, Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi, Kristofovi Fielnerovi, za predloženie tejto veľmi citlivej témy. A to počiarkuje fakt, že bolo predložené asi 300 pozmeňovacích návrhov, čiže vyvolalo to značnú pozornosť kolegyň kolegov. Ide tu samozrejme o zdravie ľudí a tým pádom pacient sa dostáva do popredia záujmu. E, ten sektor odvetvie je len e, prostriedok cieľu, nie je samotným cieľom a takisto aj e, lieky sú prostriedkom cieľu. A musíme teraz posúdiť tú otázku, kto bude koho akým spôsobom informovať, akými kanálmi sa budú tie informácie šíriť, ako budú prebiehať, ako budú autorizované, ako zabránime tomu, že obchodné záujmy budú v popredí, respektíve, že sa pretlačia do popredia aby takýmto spôsobom bol toto to, to zdravie nejakým spôsobom ohrozené v prípade, že to nebude dobre fungovať alebo že to eh, bude rizikové. Čiže zaujímavé, napínavé otázky, máme veľa odpovedí. Eh, máme tu tieňových spravodajcov, že pani Jo ako prvý. Pán predseda, ako ste práve pred chvíľou povedali, tak pravdepodobne to bude veľmi E, veľký a zásadný problém začiatkom 21. storočia nielen pre Európu, ale aj pre celý svet. A pokiaľ ide o nás, o Európanov, tak je dôležité, aby sme na začiatku roku 2010 spolu s Európskou e, komisiou e, vyhodnotili súčasnú situáciu. Sme iba na začiatku, pretože od roku 2003 Európania sa už mali globálne k týmto informáciám vyjadriť a takisto v roku 2003 sa odhlasovalo drvivou väčšinou odmietnutie priamej reklamy e, pred veľkým publikom e, liekov, ktoré sú na lekársky predpis. E, farmaceutické firmy, ktoré podporovala Európska komisia od roku 2003, si želali nájsť spôsob, ako by mohli priamo spotrebiteľov, teda pacientov informovať. A keď si prečítame tento návrh uznesenia, vážený pán predseda, e, v súvislosti s tým, čo nám tu predniesol správodajca, tak mám pocit, že táto smernica, ktorú nám zaslala Európska komisia, nezodpovedá potrebám, ktoré vyjadrujú európsky občania. Tieto návrhy otvárajú podľa nášho názoru dvere priamo e, farmaceutickým firmám, aby mohli priamo túto reklamu používať a to podľa nášho názoru nezodpovedá skutočným potrebám pacientov. E, Jedino, jedinou motiváciou e, Európskej komisie, pokiaľ ide o modifikáciu tejto platnej legislatívy, je E, poslúžiť e, farmaceutickým laboratóriám a rozšíriť ich trhový priestor. Toto nemá žiadny prínos ani pre európskych občanov, ani pre členské štáty, práve naopak. E, predpokladá to zvýšenú mieru byrokracie, zvyššie náklady a myslím si, že to prináša so sebou aj isté riziká pre pacientov. Práve z tohoto dôvodu, pokiaľ ide o mňa, ja navrhujem, aby Európsky parlament odmietol tieto návrhy aby ohľadne revízie e, tejto e, legislatívy, aby teda nedošlo k prehodnoteniu tejto témy. Ako vieme, tak minulý rok v januári už sa o tom hovorilo a hovorilo sa o tom aj tu. Existuje k tomu 5 hlavných dôvodov, aby sa vlastne tieto informácie pre pacientov aktualizovali. Poprvé, hovorí Európska komisia, že je potrebné rešpektovať demokratický proces, pretože od roku 2003 do teraz e, musíme skonštatovať, že konflikt záujmov medzi Európskou komisiou a laboratóriami neumožnil transparentnosť v tejto oblasti. Druhým dôvodom je zabezpečiť bezpečnosť pacientov ohľadne ochrany verejného zdravia, aby sme sa vyhli neracionálnemu a nadmernému používaniu liekov. Myslím si, že tu nám musí Európsky parlament sa poučiť z toho, čo sa stalo v Spojených štátoch, kde priame informácie e, spotrebiteľom ohľadne liekov na predpis mali veľmi negatívne dopady, dopady na verejné zdravotníctvo a verejné zdravie. Takže tu nás skutočne musíme sa z tejto situácie, ku ktorej došlo v USA, poučiť. Tretí dôvod je e, chrániť finančnú udržateľnosť e, verejného zdravotníctva v členských štátoch a nezaťažovať ich zbytočnou byrokraciou a navyšovaním e, nákladov. Verejná moc musí, byť použív, musí používať obmedzené zdroje tak, aby sa rešpektovali zákony a kontrolovali farmaceutické laboratória, tak aby sme vlastne verejnosti mohli poskytovať nezávislé a komparatívne informácie. Štvrtý dôvod je podporovať farmaceutický priemysel, aby sa venoval svojej hlavnej úlohe a tým je e, rozvíjať nové lieky, ktoré potrebujú pacienty a nepracovať na komunikačných stratégiách. No a piaty dôvod je dať šancu e, ďalším návrhom, ktoré chcú skutočne dať európskym občanom prístup k informáciám náležitým, nezávislým. A myslím si, že v tomto prípade slovo nezávislý je dôležité a takisto dôveryhodným ohľadne e, zdravia. A z týchto piatich hlavných dôvodov, okrem pozmenujúcich návrhov, ktoré boli predložené a ktoré mi pripadajú nevyhnutné, Myslím si, že my takýmto spôsobom môžeme požiadať Európsku komisiu, aby prehodnotila svoj návrh, aby vlastne e, jej návrh zodpovedal skutočným potrebám doby a občanov. Ju. Ďakujem kolegovi. Kolega Kramer takisto prebral za svojho kolegu, ktorý tu nie je, úlohu Čiaňového. Zastupujem tu len e, kolegu, ktorý je e, chorý. Nemohol byť dnes v Bruseli ale ja prevezmem túto úlohu celkom rád, pretože z posledného funkčného obdobia takmer som bol taký kvázi tieňový e, spravodajca aj tak pre túto časť. A často sa človeku však e, tá práca vracia, aj keď si to nie celkom želá, ale ja to rád z tohto miesta spravím a prevezmem tú úlohu. Možno ešte veta k môjmu predrečníkovi a možno v princípe k e, tomu postoju, pokiaľ ide o túto tému a pokiaľ ide o to, aby sme úplne odmietli návrh komisie tejto súvislosti, ten, kto vraví ešte v súčasnosti, že musíme zaviesť úplný zákaz informácií, ktorý sa týka metód liečby pre pacientov, kto vraví, že musíme e, chrániť nejakým formou, formou zákazu pacientov pred nevyžiadanými informáciami, tak ten potom, e, e, milí kolegovia, nerozoznal, aký, aká je doba. Sme v dobe informačnej. Každá informácia, akákoľvek ľubovoľná. S tlačením tlačítka dokážete si ju vyvolať a zistiť. E, veľmi silno to závisí od inteligencie, od technických možností, od jazykového vybavenia konkrétnych ľudí, či e, dokážu obdržať takéto informácie alebo nie. Preto je nezmysel nejakým spôsobom sa sem postaviť a povedať, že musíme e, zaviesť alebo podržať nejaký zákaz z polovice minulého storočia v prípade, že takéto posolstvo budeme e, prezentovať a že povieme, že nemáme e, žiadne, no, žiadnu novú legislatívu, že sme sa pridržali tohoto paušálneho zákazu, tak potom sme nejakým spôsobom ne, neprospeli pacientom a občanom. A je veľa e, prípadov v Európe, teda veľa prípadov pacientov, vy ste menovali niektoré negatívne prípady z Spojených štátov, je celá hromada prípadov alebo pacientov. Ja poznám z môjho bezprostredného okolia 5-6 pacientov, ktorí e, napriek zákazu si vyžiadali alebo našli si nejaké informácie na internete, pretože mali vážnu chorobu alebo neverili svojmu ošetrujúcemu lekárovi. Napriek tomuto paušanom alebo celkovému zákazu rôznymi cestičkami, klukatými e, sa dokázali dostať k nejakým liekom, ktoré použili a bolo to veľmi rizikové a vážne. Čiže napriek celkovému zákazu nie je možné ochrániť e, pacientov predtým, aby si získavali po svojich cestách eh, tieto informácie. Je teda čas zmeniť tieto veci. Určite nie je návrh komisie dokonalý a musíme nájsť aj nejaké iné cesty, ale sú tu pozmeňovacie návrhy, ktoré podľa mňa idú tým správnym smerom, pretože pokúšajú sa o nasledovné a síce, aby informácie smerovali kanálmi, kde sa dá vychádzať z toho, že pacienti budú môcť dôverovať takýmto informáciám. Ani to nám nedá 100% istotu, aj to si musíme ujasniť, ale myslím si, že je to cesta, ktorou by sme sa mali vybrať. Pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené e, od pánom Makakisom, pánom a inými, ktorí sú pod ne podpísané, e, spočívajú na princípe, e, že hovoríme o tom, že je tu ten princíp pull a nie push. Čiže aby neboli tie informácie šírené nejaké bez hľadu a skladu, aby to bolo tak, že to vychádza zo zásady aktívneho vyhľadávania pri všetkých našich uvažovaniach musíme mať e, na zreteli pacienta, ten musí byť stredobodom našej pozornosti. Sektor e, poskytuje informácie pre širokú verejnosť a pacientov a my musíme zabezpečiť, aby e, naozaj ten rozdiel medzi reklamou a informáciami bol jasne stanovený, aby bol zachovaný a preto si veľa slubujem od princípu ex ante. To znamená, informácie skôr ako budú šírené, budú musieť byť schválené a aby sme to sústredili na tri kanály, a síce národné orgány, e, ošetrujúci lekár a respektíve ostatné pridružené lekárske povolenia a vlastník, e, na vlastníka povolenia. Môže to byť výrobca, môže to byť farmaceutická spoločnosť, ale môže to byť ktokoľvek iný, kto sa zaoberá či už liekmi alebo spôsobmi liečby vyňať tie krajiny, kde ústavne nie je umožnené mať takéto informácie ex ante, napríklad Švédsko. Tomu sa nedá celkom vyhnúť, ale chcel by som tu nás prihovoriť za to, že švedský model je vlastne dobrým príkladom toho, ako e, môže fungovať posúvanie informácií smerom na pacientov. Ja si kladiem troška otázku, prečo v zmysle výmeny osvedčených postupov sa nepozrieme na to lepšie, detálnejšie a prečo nepreberieme tie veci, ktoré dobre fungujú v iných krajinách a na to, aby sme ich e, využili na prospech e, pacientov aj v iných častiach Európy. Je naozaj škoda, e, že príjmame výnimku namiesto toho, aby sme sa nechali inšpirovať. Kanály komunikácie, tie návrhy, ktoré sú pred nami na stole, hovoria o tom, že len isté konkrétne komunikačné kanály sú povolené, vrátane webových stránok. Chceme vyňať tu na informácie, ktoré sú v printových médiách, tak aby sme neprekročili ten prach, kde už začína reklama to e, troška bolestivo ja evidujem, musím priznať, pretože tie zákazy musia platiť len vtedy, ak vychádza z nich nejaké, nejaké riziko. Ja si myslím, že tu nám je príliš veľa obáv aj zbytočných a sa v niektorých momentoch dostávame e, k tomu, že otvárame vlastne priestor pre reklamu, keď povolujeme informácie v printových médiách, ale napriek tomu potrebujeme, tak ako už povedal Christof, e, potrebujeme prístup e, k tým informáciám, ktoré sú takto šírené a ktoré podliehajú predchádzajúcemu e, schváleniu. Pokiaľ ide o regulovanie webových stránok, to sú spôsoby, ktoré nepovažujem za úplne dokonalé, ale sú schodné v konečnom dôsledku v tých e, pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli v tejto súvislosti predložené. Potrebujeme modely certifikácie príslušné. A tí prevádzkovateľe týchto stránok budú robiť isté obmedzenia a budú musieť transparentne tieto informácie zverejňovať Samozrejme, proces, e, ktorý tu spúšťame, budeme musieť e, podrobiť analýze v budúcnosti, budeme musieť e, dať úlohu komisii, aby kanály, ktoré dúfam na konci otvoríme, aby boli otestované z pohľadu ich, z pohľadu ich praktičnosti a či skutočne budú prinášať ten želaný efekt preto by mala komisia rok po vstupe do platnosti tejto smernice a potom, čo bude konzultovať toto so všetkými zainteresovanými stranami, predložiť hodnotenie vplyvu. E, preto si myslím, že sú tu dobré myšlienky, dobré podnety e, na stole, ktoré otvárajú dvere k dobrým, overiteľným informáciám, certifikovaným, už predtým autorizovaným. A tu by sme mali e, naozaj lepšie sa pozrieť na tú cestu, ktorú sa vyberáme, sme to preskúmať. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Kramer. Vidíme, že ešte eh, nezrzavel, tak povedať, že všetko si pamätá z toho predchádzajúceho obdobia. Téme sa dobre vyzná. Spomínal heslo eh, info, doba informačná alebo doba internetu. Toho sa neochránime nejakým spôsobom. Čokoľvek sa stane, vždy budú ľudia surfovať po internete. Ale chceme, aby sa opierali o overiteľné a dôvery, dôverné, teda dôver, eh, informácie, ktorým sa dá dôverovať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 ako viete, e, diabol sa skrýva v detailoch, takže e, my sme museli e, nájsť kompromisné riešenia. My ako skupina SAD máme problém, pretože od začiatku tu bola zlá formulácia, hlavné návrhy sa koncentrovali na práva priemyslu a nie na záujmy občanov. pokiaľ ide o informácie o týchto výrobkoch, je veľmi ťažké nájsť riešenie a navyše ja som aj napísal list a myslím si, že by sme mali týmto listom aj my všetci požiadať komisiu o to, aby lepšie zohľadňovala záujmy pacientov a práve z tohoto dôvodu e, si e, zelení želajú hlasovať proti. Ak nebudeme mať väčšinu, ja som ochotný diskutovať o tom najlepšom priateľnom návrhu. Podľa môjho názoru, skôr ako pozmeniť veci a interpretovať spôsob, ako čítať tieto informácie, treba sa skôr zamerať na to, aby sme si všímali e, tie letáčiky, ktoré sprevádzajú lieky, ktoré sú príbalové letáčiky. To je niečo, čo je dostatočne dôležité tam je obsiahnutá informácia, ktorá pre pacienta stačí. A myslím si, že nie je potrebné, aby sme povoľovali ďalšie typy informácií pre pacientov, ale normálne 83 a 119, o tom sa už hovorilo. Treba tu byť jasnejší E, poviem to inak. Ja som sa pokúsil e, v 83. vyjadriť, ale princíp je taký, že keď tu máme tieto ekonomické záujmy, ide tu o, oznamovanie a rozširovanie informácií o liekoch a vlastne tu ide aj o právo na reklamu. A 172 Myslím si, že tam súhlasíme, tam je potrebné zamietnúť návrh komisie, pokiaľ ide o reklamu. Ďalší návrh ohľadne reklamy, tam sa hovorí o televíznej reklame. To je problém, ktorý už poznáme. My sme už sa stretli s reklamou na lieky ktoré nie sú na lekársky predpis. Veľmi často ide, ide o reklamu, kde informácie veľmi často e, tie, na, tie, tie dôležité informácie reklama nezverejňuje E, je treba mať skutočne vysokokvalitnú e, televíznu obrazovku, aby sme na tej reklame mohli prečítať vlastne o čo ide. Tie spoty sú veľmi rýchle, alebo tie informácie na nich nie sú jasné. Takže treba totálne zakázať reklamu liekov, aj keď to nie sú lieky na predpis. Je tu takisto pozmeniaci návrh 103, pretože ja si myslím, že reklama, ktorá sa robí očkovaniu, takisto nie je dobrá reklama. A potom, pokiaľ ide o vedecké štúdie, mnohé podniky e, tieto výsledky vedeckých štúdií publikujú ako skutočné fakty, platné fakty a pritom sú to často výsledky, ktoré nie sú ani nikým overené, často nie sú ani objektívne, pretože potom sa niekto si môže zadať inú štúdiu, e, ktorá má za cieľ presne opačné tvrdenie. Takže ja môžem hlasovať za túto správu, ak komisia E, poopraví veci, ak urobí svoju domácu úlohu, ak si splní svoju domácu úlohu. Ak nie, tak to budeme musieť urobiť my. Rovnako si myslím, že ten hlavný princíp aktívneho vyhľadávania informácií by mal byť zachovaný. My tu máme vo Švedsku taký systém, ktorý nazývame systém, fakt, faktický systém. Myslím si, že by sme mohli E, toto použiť ako príklad. Ale v zásade nie som za to, aby sa webové stránky venovali takýmto e, veciam. Tam by bolo treba povolenie verejnej správy. Ďakujem pekne, pán Šliter. Vy ste spomínali aj výmenu e, korešpondencie s komisárom Daným. Spomenieme si, čo on napísal, lebo pri vypočutí bol taký dojem, že by nejakým spôsobom stiahol ten návrh a že by ho nahradil novým on napísal, e, nezamýšľam sa stiahnuť návrhy, respektíve ich upraviť. Namiesto toho som silne za pokračovanie prebiehajúceho legislatívneho procesu. Ako náhle Európsky parlament schváli svoje stanovisko, svoju pozíciu v prvom čítaní, tak e, budem sa zamerať na perspektívu pacienta v stanovisku komisie striktne Čiže nás nabáda k tomu, aby sme išli cez prvé čítanie, uvidíme, aký bude výsledok a potom bude reagovať neskôr. Ďakujem pekne, Mariana Kutakis. Uh, thank you. Ďakujem pekne. Osobne by som chcela zablahoželať uh, spravodajcovi k tomu úsiliu. Ozaj to si vyžiadalo veľké úsilie, pretože tam bolo mnoho kontroverzných vecí. 300 pozmeňovacích návrhov. Možno nesúhlasím so všetkými z, tými, z týchto pozmeňovacích návrhov, ale myslím, že sa to celé uberá správnym smerom. Áno, je tu mnoho problémov, ale dohodli sme sa a zhodli na tom, že slobodný prístup k informáciám je nutný. Takže problémy, ako sa zdá, sú skôr logistického charakteru, do akej miery čo pustiť a nájsť tú správnu hranicu medzi informovaním a reklamou. Ďalej je dôležitý postoj lekárov, aby aj oni boli spokojní. Keď sa povie, že sa poskytne príliš málo informácií, a to môže byť príliš nebezpečné. Mali by sme na pamäti ale aj to, že táto smernica je vlastne súčasťou celého balíka, ktoré sa týka farmakológie a súvisí s ďalšími dvoma smernicami, o ktorých sa hovorí, a to je teda falšovanie a aspekt obozretnosti. Čiže možno niektoré aspekty nie sú dosť dôraznené a práve touto cestou, ktorou sa uberáme, môžeme to pozitívum počiarknúť. A pokiaľ ide o informácie, ktoré sú v prívalových leptákoch, mm, tam to nie je celkom uspokojivé. Niekedy alebo koľkokrát sa stane teda, že ľudia stratia tieto letáky. Alebo je to napísané v jazyku, ktorému bežný občan nerozumie. Takže treba mať na pamäti aj to, že je to vlastne taká prírezová záležitosť. Tie informácie, ktoré sa tam poskytujú. Takže mm, jednak samozrejme treba brať do úvahy aj to, že existujú rôzne jazyky, v ktorých sa tie informácie poskytujú. Ak dovolíte, No viem ešte takto, nie je to dokonalé, to chápeme. Možno sa hneď človek e, k tej dokonalosti nedopracuje, ale nejaký čas to trvá. Je dôležité, aby informácie boli hneď k dispozícii? Áno, podľa mňa áno. Aby mal občan možnosť si vybrať a správne si vybrať. Myslím, že táto správa je práve veľmi dobrá z hľadiska toho, že môžeme na jej môžeme z nej vychádzať ďalej. Ďakujem. Ďakujeme, Marina. Myslím. Nevidím Manu Ozba v tejto chvíli. Rad, Dagmar Rotberend. Ďakujem pekne, pán predseda. Kristof Jelner sa pokusil o niečo, čo je niečo ako prejsť z Kilova Charybdis medzi týmto pre, prelevom, preplavom. Len teoreticky sa mu podarí stade vyplávať a zdá sa, že to celkom dobre dopadlo. Už asi 6-7 rokov, možno dokonca dlhšie, možno od roku 2001-2002, sa snažíme poskytovať informácie pre pacientov. V prvom pokuse e, komisie e, boli tam iné veci, boli tam len tri choroby, ktoré boli pokryté. My sme povedali ako parlament komisii, že to nestačí chceme niečo korektné, chceme niečo veľké a komplexné, nejaký takýto balík. Teraz prichádza s tým komisia a sú niektorí, ktorí hovoria, toto vôbec nechceme. Môžem súhlasiť a som rada, že aspoň pri väčšine z nás v rámci skupiny nie je nejaká definitívna vyhranie myšlienková. V prípade, že niekto dnes tvrdí, že nepotrebujeme žiadne informácie pre pacientov, tak je to cynizmus. Je to jednoducho cynické a keď niekto povie, že je európska, sú to európske občania, alebo je to, žel, je to želanie európskeho občanov, to sa môžeme usmiať. Neexistuje nič také. To sú národné, národní občania, sú národné zvyklosti, ako v niektorých konkrétnych členských štátoch sa k tomuto stávajú. Je to ináč vo Švedsku, je to iné vo Francúzsku, iné v Nemecku v porovnaní s Dánskom. A my sa snažíme naplniť našu zodpovednosť v rámci tej zdravotníckej politiky, ktorú môžeme my formovať a to chceme poskytnúť lepšiu rovnováhu pre pacientov. Ja som si to vypočula, už to počúvam pomerne dlho. E, zastupovala som parlament aj v rámci Farmafóra, fóra pre farmaceutické záležitosti. A som v tej šťastnej, respektíve aj nešťastnej situácii, že som političkou, ale že som mala aj vážnu chorobu. Trpela som vážnou chorobou a viem presne, aké to je trpieť nedostatkom informácií alebo ich nemať. A ja som hľadala po internete ako dokážem liečiť moju chorobu. Nemal som žiadne tušenie, či to je správne alebo nie, to, čo som si čítal, čo som sa dozvedala o mojom stave. A mala som dokonca šťastie, že som vlastnila vtedy počítač a že som ovládala angličtinu a že som troška mohla vyhľadať informácie. Ale sú milióny ľudí, ktorí nemajú takéto predpoklady, takéto šťastie. A ako náhle nebudeme teraz naplňať tú našu zodpovednosť, ktorá súvisí s poskytovaním korektných informácií, tak potom jednoducho sa to dá označiť ako zlyhanie ak to, a keď príde nejaký, či, či to bude minister e, pre zdravotníctvo alebo e, so, sociál mutuel, tie vzájomné poisťovne, ktoré hovoria, teda to, to sveta, ktoré hovoria, že tu rastú náklady, pretože sa zvyšuje e, dopyt, tu sa smiem. To nie je pravda. Nikto nejde k doktorovi a povie, že chcem teraz informáciu o tomto produkte farmaceutickom bez toho, aby som to potreboval. To je úplná hlúposť. Otázka je, ako sa teraz postavíme k tejto téme Zdá sa mi korektne konštatovať a povedať, milí Vili, ja som a veľmi trpezlivo, napriek tomu, že naše názory sa rozchádzajú. Počkaj chvíľočku ešte. Našťastie e, mojej skupine nie sme ešte vyhranení názorovo a ešte nie sme vyhranení ani k tomu, že by sme mali stiahnuť tento návrh. Teraz je otázka, čo ponúkneme pacientovi. Nikto nechce reklamu, e, bez pochyby. Nikto nechce reklamu. No, jasné, teoreticky to, čo chce Karl Schlitter, to by sme mohli spraviť že by sme sa pozreli na tú starú legislatívu novými očami a povieme, že ako to tam platí pre tie lieky, ktoré nie, nie sú na predpis. Tam už je istá legislatíva, ktorá by povedzme sa musela zmeniť. E, e, je hodné sa nad tým zamyslieť, e, či to má zmysel alebo nie, ale takisto, čo musíme spraviť, tu hovoríme o liekoch na lekársky predpis a otázka je, aké majú byť o tom informácie nám všetkým je jasné, že to nemôže byť spojené so žiadnou reklamou. To som si istá. Ďalej je jasné, že akékoľvek informácie musia byť kontrolované. E, nie tam žiadnych pochýb a otázok o tom, či to môže prebrať sektor alebo odvetvie. Oni to nechcú, ani to nespravia. Len ako malá vsúka, farmaceutický odvetvie nechce robiť reklamu za také, na takéto produkty. E, bývalý komisár Ferhojgen nevyšiel aj v tomto ústrety, v ústrety tak povedať nie je jedno, ja nie, nie som v tomto vyhranená, či to bude kontrola ex ante, alebo či to bude, ako povie Kristof Jelner, nájdeme iný systém, pretože vo Švedsku to nejde, to mi je jedno. Musíme len zabezpečiť, aby informácie podliehali kontrole. Ale vždy, ako som už hovorila, že chcem mať komplexný prístup. Chcem, aby sme mali prístup, ktorý sa bude orientovať na choroby, ktorý nebude informovať len o tom lieku, ale aj o chorobe, ktorá je s tým spájana. A povie sa, áno, daj si, alebo vezmi tento liek, má takéto takéto účinky, ale môžeš napríklad, ja neviem, športovať vedľa toho a môžeš ešte dozvedieť sa viac informácií nad rámec toho konkrétneho produktu. Musíme byť úprimní a informácie musia smerovať pacientovi a ten musí byť stredobodom. A naozaj e, nemôžeme uvažovať len v intenciách finančných e, dopadov. A ďalej posledná vec k otázke internetu, pretože za bežných okolností 99% sa e, moje názory schádzajú s koordinátorkou na McKellen. Vždy som hovoril o tom, že toto je legislatíva pre ľudí. A to bude legislatíva, ktorá nebude pre elitu. Elita nepotrebuje takéto legislatívne úpravy. Tá elita už v súčasnosti si dokáže vyhľadať e, mnoho informácií a dokonca môže mať niekoho, e, kto povie toto nie a toto áno ale to masové obyvateľstvo to nedokáže z dôvodu či už jazykových bariér alebo nejakých taktických bariér. Ak to povie, že tie informácie pre pacientov majú ísť len formou internetu, tak tým vylúčuje veľkú časť e, obyvateľstva. Moju rodinu, povedzme, mojich, mojich starších rodičov, moju tetu, mojich bratrancov, oni nevlastne internet, nemajú počítač, ak ho majú, tak si nevedia narábať. Pre mňa je teda veľmi dôležité, aby všetko, čo bude schválené, a akékoľvek informácie to už budú, ktoré budú môcť byť eh, zverejňované, aby to bolo v hardcopy. Či push a pull tieto systémy, tak áno, to je OK. Aktívne vyhľadávanie, to je v poriadku, ale chcem, aby či už v nemocnici, alebo v lekárni, alebo u doktora, bolo to takisto prístupné. A čo ešte okrem toho chcem, a to z môjho pohľadu je veľmi dôležité, a možno kolega Kramer, neviem, no to asi nie je, mali by sme zabezpečiť aby eh, neboli takéto veci vydávané v novinách, aby to nebolo v tlačenej forme. ale chcela by som, aby to bolo Berlín, Špandau, kde chodím doktorovi, aby tam som mala tieto informácie na papieri. A keď tam niekto povie sociálne opatrovateľke, povie, že e, moja mama alebo stará mama trpí demenciou, je tu nejaká organizácia, ktorá poskytuje pomoc, čo môžem spraviť, ako to funguje s týmito liekmi, a aby mohla dať takýto papier s takouto informáciou, to je pre mňa dôležité. A chcem poprosiť, drahé kolegyne a kolegovia, a myslím, že kolega Fielner je tu na dobrej ceste, e, aby tieňové spravodajci, ja nie som sama tieňovou spravodajkou, aby naozaj nakladali s touto vecou veľmi zodpovedne, pretože to je vec, ktorá sa týka ľudí, ktorí najmenej majú šancu pomôcť si sami. Týka sa to tých najchudobnejších, najslabších a tých, eh, ktorí eh, majú najslabšie vzdelanie. A pre nich sme tu takisto, a nielen pre elity našich eh, zem, krajín. Genau, dafür suchen wir... Presne, a preto hľadáme cesty, spôsoby a možnosti, ako by sme mohli informovať aj ich o ich chorobách, ako aj o tých liekoch, ktoré môžu používať na liečbu. Tie podstatné veci dve sú, ktoré zazneli a to má širokú podporu, žiadna reklama, ale informácie. A informácie musia byť overené a kontrolované. A potom je tu ešte otázka, ako sa potom dostane k pacientom. Kto bude ten, ktorý formou internetu alebo akokoľvek inou formou, a či už printovou, ako, ako to poskytne. To je to rozhranie medzi skillou, skillou a charybdou. Kolega Filner sa musí dostať medzi túto, tento prieplav, aby sme nakoniec neprehrali. Je tu celá rada eh, hostí, ktorí eh, počúva. Je tu, sú tu zastúpení zelení z, zo spolkového snemu z Berlína. Vítajte. Potom tu máme skupinu študentov z Európskeho inštitútu v Kolíne. Vítajte srdečne. A takisto skupina návštevníkov z Dolného Rakúska, z Kaltenbachu výbor pre veci verejného zdravia diskutuje práve o e, balíku pre e, farma, farmaceutické záležitosti. Hannes Gerber. Ďakujem pekne a ja som Weiss Gerber a ja som sa pozeral na túto tému ako spotrebiteľ, ako pacientka a chcela by som principiálne najskôr konštatovať, že vlastne som bola rada, že na vnútornom v rámci výboru pre spotrebiteľa pre vnútorné záležitosti, vnútorný trh, keď som bola za to zodpovedná, za túto vec, tak tá fundamentálna opozícia, ktorú zažívame a ktorú našťastie pani Dagmar Rodberend len šťastie načrtla, že nemáme takú principiálnu oponentúru, a ktorá sa teda objavuje v istých črtách len u zelených. V rámci výboru pre vnútorný trh sme nemali Karl Schlitter, nie je zelený, a tak Karl Schlitter. Čiže vôbec sme takúto diskusiu neviedli na výbore pre spotrebiteľa a vnútorný trh. Tam sme veľmi konštruktívne pristupovali k týmto témam. A vlastne v nádeji, predkladal som tie pozmeňovacie návrhy v nádeji, že to takto bude konštruktívne a vidíme aj u tých, ktorí to stiahli niektoré svoje návrhy, že sa chcú vecne vysporiadať s touto témou a správne a že potom celú tú vec e, budeme hodnotiť vecne a triezvo a že posunieme to správnym smerom aj pani Rodberent, ktorá má veľmi dobrý postoj, ktorý práve predniesla a že možno ešte e, to presadí v rámci svojej skupiny. Teraz tým e, obsahovým záležitostiam. A Ja by som sa chcela zasadiť eh, za informovaného pacienta, ktorý bude rozhľadený. My sme formulovali pozmeňovacie návrhy týmto smerom. Je to balík, ktorý bol podporený viacerými kolegami, aby sme eh, to ťažisko odňali eh, od sektoru, od odvetvia, aby sme to nasmerovali na pacienta, na spotrebiteľa. A preto som sa oveľa silnejšie angažovala aj s organizáciami pre pacientov, pre práva pacientov. Na budúci týždeň sa stretávam s organizáciou zastupujúcou pacientov, ktorí veľmi jasne požadujú, aby sme pre túto oblasť schválili legislatívu, pretože jednoducho tu existuje potreba, dopyt e, po tom, ako to povedal sám spravodajca pre socialistov, existuje dopyt po e, nezávislých a spolahlivých informáciách kvalitných. Je to tak v tejto chvíli, že informácie sú poskytované, či už e, cez internet, doktor Google, ale polovica informácií, ktoré v súčasnosti idú cez dubiozne kanály, ako povedal pán Kramer, alebo ktoré je možné vyhľadať v internete, jednoducho polovica je nesprávnych a tým pádom spotrebitelia a pacienti sú v stave neistoty. Takže domnievať sa, že tu nie je potreba legislatívne to upraviť, to je úplne e, cestné, pretože musíme to upraviť, pretože v súčasnosti koluje aj veľa nesprávnych e, rizikových informácií po internete. Takisto združenia lekárov sa na to pozerajú kriticky, pretože majú strach, že pacient takýmto spôsobom bude vybavený príliš veľa informáciami. Ja som si to dala ako úlohu a všetkých e, lekárov, ktorých som navštívila minulý rok, som e, sa spýtala a každý doktor mi povedal, že my sme to naozaj privítali, pretože máme len málo času, aby sme sa intenzívne zaoberali pacientom. Keby sme mali nejaký internetový portál, na ktorý by sme mohli odkázať, kde môžeme povedať v prípade, že máte dodatočné otázky, že všetko to išlo veľmi rýchle, alebo že to bola dramatická diagnóza, ktorú som vám práve musel oznámiť. Tu môžete sa dočítať podrobne na tomto portáli. že takýto informačný portál bolo niečo, čo žiadali, za čo sa vyslovili. A preto chcem apelovať veľmi jednoznačne na to, aby sme to právne upravili. Teraz tým ďalším obsahom záležitostiam je dôležité, aby tak ako predtým sme vylúčili reklamu, aby sme teda podržali zákaz reklamy. Ale pokiaľ ide o ten obsah, tak tu môžeme návrh komisie nasmerovať správnym smerom. Nebudú to informácie typu push, budú to len aktívne vyhľadávané pull informácie. Bude tam ex ante kontrola, žiadna reklama, vôbec žiadna reklama e, v novinách, v časopisoch. Ak vôbec nejaká, a tu plne súhlasím s pani Rod Berend, len v nejakých prožúrach, nie je možné, aby tie informácie išli len cez internet. Je veľa e, práve teda starších občanov, ktorí a potrebujú takéto informácie v nejakých brožúrkach, letákoch, takže preto volám po viacerých kanáloch informačných. Sú ešte dva spôsoby, ktoré by som chcela vypichnúť konkrétne. Otázka príbalového letáka. To je veľmi dôležité a to sme boli svedkami aj pri farmakovigilancii a tam sme to legislatívne upravili aby bol dobre čitateľný príbalový leták, aby sme zaručili lepšiu čitateľnosť tohto letáku, to je veľmi dôležité a potom je tam ten fact box pre lieky. A v prípade, že sa stratí takýto príbalový leták, aby tam bola možnosť dodatočne sa k nemu dostať. Pretože je naozaj veľký problém, keď starší občania napríklad stratia príbalový leták a potom povedzme dcera vôbec nemá možnosť prečítať si, aké je dávkovanie, pretože nie je žiadna možnosť e, dostať sa už nejakým spôsobom k tomuto príbalovému letáku, nie je zverejnený na internete a ani lekárne ho neposkytujú v mnohých krajinách. Čiže malo by to byť, e, malo by to byť kontrolovaný, plne kontrolovaný spôsob zverejňovania takýchto príbalových letákov aj po internete. A tu nám moja kľúčová požiadavka prichádza, ja som už e, prišla s myšlienkou a my sme to veľkou väčšinou podporili aj na výbore pre e, vnútorný trh a spotrebiteľa, aby sme nad rámec týchto dôležitých informácií formou brožúr, aby sme v samotných členských štátoch etablovali spôsob, ktorý existuje vo Švedsku. FAS SE e, to je spôsob, ktorý funguje vo Švedsku, týmto sú šírené kontrolované informácie, je to portál internetový, ktorý používa 4 milióny z 8 miliónov obyvateľov, čiže veľmi vysoká e, používanosť e, množstvom návštev. A pre, prečo potom tieto osvedčené, overené postupy nepreniesť aj niekde inde a nejakým spôsobom požadovať aj od ostatných členských štátov, aby takéto zdravotnícke portály otvárali. A tu opäť súhlasím s pani Rodberend, je dôležité, aby sa nevychádzalo zo samotného lieku, ale aby sme vychádzali z tej choroby keď napríklad si vezmeme vysoký krvný tlak, aby sme potom informovali, e, že napríklad e, správna životospráva, šport, to všetko je dôležité na, na to, aby sme riešili takýto stav alebo vysoký krvný tlak a že sú potom ešte ďalšie skupiny liekov, ktoré to môžu riešiť a potom informovať konkrétne o týchto e, liekov, respektíve skupinách liekov. Tam by som sa naozaj veľmi tešila, keby to našlo širokú podporu spravodajca signalizoval otvorenosť takejto myšlienke a v prípade, že iné skupiny, e, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy 112 a 74 k úvodným ustanoveniam, e, keď to podporia, tak by sme mohli takéto snaženie podporiť paralelne s tými brožúrkami. Ďakujem pekne. E, ďakujem pani Weisgerber. Horst Schnellhardt, ďalší expert. Zdieľam ten názor, že spravodajca e, v podstate niečo zakrýva. V podstate môžeme sa tak i onak pocitnúť, a teda ocitnúť na e, do šiknej plohy, ak nevieme konať správne. Myslím, že aj tá kritika, ktorá sa vyslová, má svoje opodstatnenie, ale teraz samozrejme temer celý parlament hovorí, že sa uberáme správnym smerom. Musíme vlastne toho občana postaviť do stredobodu záujmu. Pre ňo sú tie informácie. A treba teda vedieť, kde urobíme tú čiaru medzi informáciami a reklamou. To musí byť jasné, ale nikdy to, zatiaľ to teda nie je až také jasné informácie sa budú poskytovať, ale nemá to byť reklama. Takže treba zvládniť aj to 5-ročné obdobie, kým príde k revízii, k tomu prehodnoteniu. A jednoznačne tu záujem ob... zredukovať aj byrokraciu. Po 5 rokoch som presvedčený o tom, bude potrebné zrevidovať tento materiál. Určite sa za ten čas zistí, čo sa s týmito informáciami pre pacienta udeje alebo udialo. Keď som načúval kolegom aj v súvislosti s tým, že trebárs eh, nie sú k dispozícii informácie na príbalových letákoch, že by mohli byť na internete dostupné. No dobre, a čo keď spadne sieť internetová? Hej? Takže aj takéto riziko tam je. Takže potom vlastne pacient si musí zabezpečiť, aby sa dostal k informáciám, k tým užitočným. A vlastne tá pre neho potom treba zabezpečiť, aby mal možnosť sa k tým informáciám dostať. Čiže návrh, že by vlastne informácie boli k dispozícii na príbalovom letáku alebo nejak v zhrnutej forme v takom balíku. Dôležité, aby boli k dispozícii tomu pacientovi, keď chce ten liek použiť. Čiže toto malo byť konkrétne naviazané, teda tie informácie na konkrétne lieky. Neviem, síce, neviem si to predstaviť, ako by to malo v praxi fungovať, či nejaká farmaceutická spoločnosť, ktorá vyrába nejaký liek, povie, no pozrite, e tie ostatné nemôžete, ale nepoužívate, používate tento produkt tak a tak. Hej? Myslím, že to je dosť nereálne. Samozrejme, chceme vytvoriť čo najlepší návrh a myslím, že škála tých pozmeňovacích návrhov poukazuje, že naozaj môžeme dospieť k veľmi pozitívnemu výsledku. Vidím, že je tu, že tu vládne optimizmus a verím, že nakoniec dospieme k tomu správnemu rozhodnutiu. Peter Lízar. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať spravodajcovi, pánovi Fjellnerovi, za prácu, ktorú vykonal. A mali by sme my asi urobiť niečo, čo neurobila komisia, teda zabezpečiť, aby spotrebiteľ mal k dispozícii kvalitné informácie. Čiže mám, musíme my zadefinovať, aké informácie má dostať. Neviem, že to sa nedá dosiahnuť v absolútnom meritku, ale ide o to, aby sme našli riešenie, ktoré vlastne vychádza z toho, čo navrhuje Christopher Ferner a vlastne aj Jules Parnio. Myslím si teda, že ak by parlament vlastne odmietol tieto návrhy, tak eh, potom by to asi bolo časovo náročné riešiť v ďalších krokoch. My vlastne sme rokovali s predsedom komisie Barosom o vlastných iniciatívach a teraz by sme ich mali stiahnuť. Myslím, že vlastne parlament by mal prísť so správou, ktorá by mohla byť potom základom pre ďalšie všetky rokovania. Toto chceme. Takže prečo by sme mali vlastne teraz odmietať alebo zamietať tento návrh, ktorý tu je na stole? Áno, sú tam nejaké kritické body. A ja by som chcel poukázať na tri konkrétne veci. Poprvé, dnes už existujú nezávislé body, kde sa, alebo miesta, kde sa na internete dá dostať ku solidným informáciám. Napríklad pán Verhoeven, ako nemecký komisár, povedal, že tam máme len tie hrozné americké webové stránky a preto si to musíme premyslieť na novo. Už v Nemecku máme e-quick, vlastne je to taký ústav pre kvalitu e, liekov a myslím, že je veľmi kvalitný tento e, inštitút a veľmi zodpovedný a sleduje vlastne situáciu s liekmi na trhu aj vo viacerých krajinách. Čiže stalo by za úsilie zabezpečiť, aby tieto informácie boli k dispozícii nielen v Nemčine a v angličtine, ale aj v gréčtine, maďarčine napríklad a tak ďalej. Aby teda tie informácie boli dostupné e, na nezávislej báze. A toto práve postradám v návrhu komisie. Po druhé, chcem povedať, že už máme schválené informácie, ktoré sú v tých príbalových letákoch. Ja, ja viem, že tieto schválené informácie nemusia byť dostupné na všetkých kanáloch a vo všetkých jazykoch. Ale povedzme tu v Bruseli môžeme získať, alebo máme prístup k farmaceutickým výrobkom a povedzme, že v Belgicku teda E, Nemčina tam môže byť, ale gréčtina alebo nejaký iný jazyk tam nemusí byť, pretože nie sú oficiálnymi jazykmi tu v Belgicku. Myslím teda, že toto by sa mohlo vylepšiť, tie príbalové letáky a informácie, ktoré sa v nich poskytujú. A dôležité, aby boli aj lepšie čitateľné tieto príbalové letáky, aby boli také koherentnejšie. Niektoré dôležité informácie vraj sa ťažko e, komunikujú. No, podľa mojej skúsenosti ako lekára sa dá povedať, že v podstate pacient nemusí úplne všetko čítať, len tie najdôležitejšie varovania, treba ohľadne e, vedľajších účinkov, liekov a tak ďalej. Alebo samozrejme, popri tom treba brať do úvahy, čo povie lekár, teda ako má pacient lieky užívať. Takže nikdy som nepočul, že by pacient povedal, že nebral som to, pretože tam boli uvedené nejaké vedľajšie účinky. Hej? Takže ak to máme zhrnúť, treba povedzme e, práve touto cestou letákov zhrnúť najvýznamnejšie vlastnosti lieku. Po tretie, pán Karmer povedal, že tým, že sa schvália informácie, to nemusí robiť vlastne farmaceutická spoločnosť. To je teória. Keď vlastne niekto dá na trh e, nejaký produkt, nejaký liek, tak je to práve farmaceutická spoločnosť. A samozrejme treba potom pristúpať k tejto otázke veľmi opatrne. Čiže aké sú tu v, takom, v takejto pozícii záujmy farmaceutického priemyslu? Prečo by vlastne tam sa objavovali, pokiaľ by nechceli z toho mať zisk. Takže tu treba pristupovať k tejto veci dosť prísne. Takže ide o poskytovanie priamých informácií a tie by sa mali tiež najprv schváľovať. Ja viem, je to ťažké. Ale spolu s pánom Šatimakákisom, aj pánom Weisbergerom a ďalšími, že pokiaľ ide o veci, ktoré veľmi dobre fungujú už dnes vo Švedsku, že povedzme, nemajú ešte najprv, povedzme, schválenie ex ante od úhradov príslušnej krajiny, tak e, zatiaľ, zatiaľ ja to vidím dosť ešte ťažké z hľadiska aplikovania v Európskej aj v ostatných krajinách. E, ja ako laik, ja totiž nie som právnik, ale, ale keď sa dá vopred niečo skontrolovať, teda aké informácie budú na príbalovom letáku, a keď sa potom takéto informácie dajú na leták, prečo potom nie je možné poskytnúť ďalšie informácie, ktoré neboli schválené a doplniť to, doplniť ich tam potom, čo nastane ich schválenie. Že by sa to doplnilo do e, toho letáku. Takže kde je právna prekážka, že by sa to nedalo takto urobiť? Čiže do, ke, kam až môžeme zájsť, ak sa budeme brať týmto smerom. Čiže takéto informácie, ktoré povedzme nie sú ešte schválené, by sa mohli šíriť viacerými spôsobmi, ale treba k tomuto bodu pristupovať exaktne a prísne. Ešte jedna vec, ktorú spomínala pani Rodberend. Áno, potrebujeme to mať aj vo vytlačenej forme, nielen na internete. A Nestačí, povedzme, má to len na internete, že sa potom nedá z toho vytvoriť aj vytlačená brožúra. Čiže spôsoby, ako hľadať a nájsť informácie, to je tiež významný aspekt. Napríklad máme noviny špíl online alebo Google vyprodukuje nejaké informácie na internete, ale nie je to vo vytlačenej forme. Povedzme na internete sa zrazu dostanete na nejakú webovú stránku, ktorú ste nepredpokladali, že tam prídete. To tiež nestačí. To nie je proste cieľený, cieľené vyhľadávanie. Ja viem, že toto je veľmi citlivá záležitosť a nemali by sme budiť dojem, že informácie o medicinálnych výrobkoch, ktoré sú potrebné pre pacientov, že nejak sa snažíme ich obmedzovať z hľadiska prístupu k týmto informáciám. Možno doktori by tiež boli za to, že aj tie organizácie pacientov by mali byť lepšie informované, ale je tu riziko tých vedľajších účinkov. Totiž, že nesprávne informácie, falošné informácie môžu viesť ku zvýšeným nákladom a práve k tým vedľajším účinkom. Takže keď nastane určité obmedzenie, ale tým správnym spôsobom, keď hovorím obmedzenie, rád by som sa vyjadril presne. Ak dovolíme, umožníme čokoľvek, čo má rovnaký účinok ako reklama, ako propagácia a podobne. Potom informácie, ktoré sa tlačia, pretláčajú viac E, sa budú povedzme týkať nových liekov, inovatívnych, drahších a práve tieto potom povedzme budú mať najviac trebárs, najviac vedlejších účinkov. A preto je tam potrebná tá um, obozretnosť hľadiska farmaci- farmaceutických výrobkov. To si treba uvedomiť. Ak dovolíme, aby tieto lieky sa poskytovali viac e, než za iných okolností, aj teda bez lekárskeho predpisu, treba hľadiť aj na to, k akým dôsledkom to môže viesť. Takže myslím, Kristofer Fianer má úplne pravdu, pokiaľ ide o to, že reklama tam nemá čo hľadať. Ďakujem pekne. Máme doch Ďakujem pekne, Peter lize. Potrebovali sme na to viac času, ako som sa domnieval. Opol má prísť pán predseda. On býva naozaj extrémne dochvíľný. Čiže ešte pár pripomienok. Jano Žadler. Dve minúty by boli dobré. Ďakujem pekne, pán predseda, budem sa snažiť dodržať čas. Chcem sa vyjadriť len k jednému pozmeňovaciemu návrhu, a kolega Šutera, kolegu Šlitera a ďalších kolegov by som chcel práve upozorniť na to, že povedzme, niekto, jeden z pozmeňujúcich návrhov nemá vlastne patričný účel. Čiže hovorím o tých liekoch, ktoré sú bez predpisu, že by išlo o zákaz reklamy takýchto liekov. Samozrejme, pokiaľ ide o zákaz reklamy liekov, ktoré sú na predpis, tým súhlasím. Ale tie lieky, ktoré nie sú na, preklam, na predpis, tam by mohla byť reklama. Hej? Odôvodňuje sa to tým, že keď sa to povedzme e, sa zakáže reklama povedzme na nejakých 5-6 rokov, tak to môže mať dopad na predaj. A, ale dôležité je, aby mal človek informácie, teda ako občan. Vlastne pravidla, ktoré už teraz sú v praxi, fungujú 20 rokov, ale pokiaľ viem, ani v Maďarsku, ani inde v EÚ e, sa nedokázalo, že či je alebo nie je reklama v televízii trebárs na nejaké lieky bez predpisu, či sa zvýšila alebo znížila spotreba takýchto liekov, teda v dôsledku reklamy. Povedzme, že na plagátoch sa dá robiť reklama, ale aj tam je dosť málo informácií pre pacienta podobne ako aj v televíznych reklamách. A po tretie, myslím, že pokiaľ je o tieto reklamy, u nás v Maďarsku to máme veľmi presne vymedzené, aké informácie má spotrebiteľ ako pacient dostať. Ak teda zapášeme televíznu reklamu liekov bez predpisu, potom vlastne tlačíme ľudí, aby išli k lekárom, teda išli k lekárovi a aby proste spotrebovali lieky, ktoré sú možno na predpis a vlastne to vedie k tomu, že e, viac ľudí bude chodiť k lekárovi a budú vlastne viac e, títo pacienti užívať lieky, ktoré sa platia zo štátnych prostriedkov alebo podporujú sa. Ďakujem. Myslím, že ak sa budeme operať tou cestou, ako sa navrhovalo, že začneme pohľadu občan, z pohľadu občana a necháme povedzme bokom to, čo potrebujú farmaceutické firmy. Myslím si, že aj tí, ktorí tu hovoria o tom, čo tu bolo povedané, vlastne nespomínajú, že predsa len ten pacient informácie potrebuje, aké to, a, ako to má byť organizované. Čiže pýtam sa, čo chcete vlastne Chcem mať prístup k informáciám, ktoré sú nestranné. Ako povedala pani Weisberger. Čiže nie informácie o tom, aké lieky sú k dispozícii, ale čo pri tomto mojom zdravotnom stave môžem robiť. Hej. Čo mám, aké možnosti. Keď povedzme, nechcem ísť na nejakú webovú stránku nejakej konkrétnej farmaceutickej spoločnosti a tam si vyberať. Takže myslím si, že podobne ako mnohí tu prípan, prítomní, sú toho názoru, že tu dochádza k prekryvaniu v záujmoch aj v súvislosti s tou farmakovigilanciou. Takže myslím, že už to, čo v Londýne naša agentúra vykonala, je užitočné a toto sa navrhuje aj v príslušnej legislatíve. Vlastne ide o to, aby sme dotiahli návrhy do konca aby mal pacient viac informácií k dispozícii aj toho nejakého európskeho webového portálu. Takže informácie by boli k dispozícii vo vašom jazyku, v jazyku danej krajiny a súhlasím s Dagmar, že to samozrejme nestačí len, aby to bolo na internete a preto by mal byť prístup aj k informáciám o príslušných orgánoch, ktoré sa týmto otázkam venujú v danej kraji, nemajú tam byť telefónne čísla a tak ďalej. A ešte, pokiaľ ide o pána Fiernela, áno, máme tu kolegov, ktorí sú skeptickí voči návrhu komisie, ale fakt je, že nakoniec aj vy, tieňoví, môžete prísť s nejakými pozmeňovacími návrhmi, kde vlastne poukážete na to, že vlastne je tu záujem občana predovšetkým aj inštitúcií, ale občana predovšetkým, tak tam to môže mať samozrejme pozitívny dopad. A to sa týka aj časopisov a televíznych reklam a tak ďalej. Čiže otázka je, či členské štáty vlastne e, splnia to, čo sa očakáva od nich cestou webových portálov. Ďakujem. Posledný príspevok. Ďakujem pekne, pán predseda veľmi stručne, pretože tam všetko už bolo povedané. A ja si vážim a veľmi oceňujem zámer spravodajcu. Ale musím predsa len e, nadviezať na to, čo bolo povedané. Najlepšie by bolo asi stiahnuť tento návrh. Nie je zlá alebo dobrá, pretože má mnoho alebo málo nejakých pozmeňovacích návrhov. Ide o to, aby, že tieto pozmeňovacie návrhy sa prezentujú preto, aby sa návrh vylepšil celkovo. A zdá sa, že nikto zatiaľ nebol schopný povedať, že toto je dobrá smernica. Čiže treba vlastne meniť podstatu, nejde len o pozmeňovanie, pokiaľ ide o text smernice. Dôležité, aby pacient tie informácie mal. Na tom sa zhodneme. Ale otázka, ako to zadefinujeme, aby k tomu došlo, že pacient informácie bude mať. Na tom sme sa ešte nezhodli. Hovoríme o výrobkoch, väčšina ktorých sa musí dostať na trh cest, alebo cestou pacientovi e, na základe lekárskeho predpisu. A ide, ide proste len o nejaké o nejakú spotrebnú elektroniku alebo podobne. Toto sú veci, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka a preto tie informácie musia byť veľmi presné. Samozrejme, ťažko hľadať tú hranicu medzi reklamou a informáciou. A teda No, nazvime veci pravým menom. Ak sa potvrdí, že budú vlastne tieto pozmeňovacie návrhy uplatňovať, tak potom to má, môže mať svoje dôsledky a potom je tu polemka, ktorá už prebieha niekoľko mesiacov v parlamente a vidíme, že niekedy sa názor prikláňa na stranu farmaceutických eh, firiem a nie na stranu pacienta. Žiaľ. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím si, že toto bola veľmi dobrá výmena názorov a ešte eh, by rád vystúpil spravodajca. Niektoré veci zdôraznil a jeho úlohou bude nájsť aj tie kompromisy nejaké. Kristof Jelner. Tack så mycket, herr ordförande. Uh... Ďakujem, vážený pán predseda. V úvode som sa rozhodol, že nepredložím argumenty, principiálne argumenty, pokiaľ ide o informácie o tom, že som proti reklame, e, proti, aby lekári, organizácie boli prví poskytovateľia týchto informácií ale to jednoducho len preto, že všetci sú proti reklame. Avšak v dôsledku toho, čo povedal socialistický tieňový spravodajca i posledný vystupujúci, chcem sa vrátiť k tejto rozprave. Bohužiaľ, pretože musím povedať, že sme tu nediskutovali o všetkých dobrých návrhoch, ktoré sú tam a o ktorých sa nediskutovalo. Ja sa teraz nechcem vracať úplne na začiatok, aby sme povedali len áno alebo nie, pretože takto by sme sa vystavili riziku, že sa ocitneme v rovnakej situácii, v akej sme od roku 2001. Ja teraz chcem na tomto kompromise pracovať a dúfam, že vy tiež. Avšak jeden argument, s ktorým ja nesúhlasím, a to je jediná vec, s ktorou zásadne nesúhlasím, to sú náklady na zdravotníctvo. Treba tam, že tam treba myslieť na rozpočet, na zdravotníctvo, byť opatrný na zvýšenie rozpočtu. To jednoducho nemôže byť nikdy argumentom k tomu, že nemáme informovať občanov, lebo to zvýši náklady. To je argument, ktorý nie je udržateľný. Tento by sme nikdy nemali používať. Sú tu samozrejme argumenty v prospech zákazu reklamy, ale nikdy nie argumenty v dôsledku nákladov. Pán Kramer, niekoľko pripomienok. Hovorilo sa tu o e, certifikácii webových stránok. To je nevyhnutné. A okrem toho možno, že to je aj kľúčová záležitosť, ktorá by mala umožniť používať webové stránky, ktoré priamo neprináležia farmaceutickému priemyslu, pretože práve som rozmýšľal nad tým, ako niektorí, ktorí vlastne majú povolenie komercializovať tieto, tieto veci. Kristof, hovorí pán predseda. Náš host už každú chvíľu príde po anglicky, takže ja skončím na záver tým, že poviem dve veci e, za menej ako dve minúty po švedsky. E, poznámky pána Šlitera, on povedal, že je to, a to je dôležité, že je dôležité, aby smernica sa zaujímala, že sa v tej, tomto štádiu zaujíma viac o priemysel a nie o občanov. Práve preto je tu 300 pozmenujúcich návrhov. Treba, aby sme sa navzájom počúvali a treba si vypočuť, ja som si vypočul všetkých, my hovoríme o tom istom. Ja môžem pochopiť, že to je možno, že niekedy trošku zložité súhlasiť navzájom, ale netreba zbytočne vytvárať konflikty, keď budeme rokovať o kompromisoch. Ak všetci chceme, a myslím si, že sme dospeli ku kompromisom v záujme pacientov a chceme dospieť k ďalším kompromisom v záujme pacientov. Takže myslím si, že v zásade o hlavných bodoch e, panuje konsenzus. Ďakujem veľmi pekne. Dôležitá správa, ktorá sa dotýka mnohých občanov. Je to dôležitá téma a dúfam, že sa vám podarí dosiahnuť široký konsenzus v, na výbore. To je veľmi dôležité v tejto agende. Teraz by som chcel privítať eh, skupinu z Kaltenbachu, mladá generácia SPD. Z Rakúska vítajte na výbore pre životné prostredie a verejné zdravie. Myslím, že aj pán predseda už je pred dverami a čo skoro bude pred našim výborom. So, dear colleagues, uh, I have the pleasure to welcome... Vážení kolegovia, je mi cťou privítať eh, nášho predsedu Jeržiho Buzeka. Jerži, vítajte na výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Najväčší legislatívny výbor, ktorý máme v parlamente. Riešime rôzne problémy, agendy. Práve sme dokončili rozpravu o farmaceutickom balíku, teda informácie poskytované pacientom fascinujúce veci, ktorými sa zaoberáme, ale samozrejme sústredíme sa výrazným spôsobom na životné prostredia a klima, ochranu, alebo teda klimatické záležitosti. Som veľmi rád, že ste sem prišli pre tento výbor po vašej návšteve Číny. Ja som bol v tom istom meste v Číne, ale nevidel som vás tam, bol, je to veľké mesto. Máme teda spoločné e, skúsenosti z minulého týždňa a mnohí z nás majú kontakty s touto novou vznikajúcou veľmocou celosvetovou a tam je s tým spojených aj veľa zaujímavých e, otázok životného prostredia a klímy pred dvoma týždňami. bola publikovaná štúdia o Európskom spoločenstve pre energetiku a vieme, že energetika má veľa aspektov, ktoré súvisia s bezpečnosťami dodávok, ale aj s trvalou udržateľnosťou a s ochranou životného prostredia. A rád vám dám slovo, aby ste mohli prezentovať eh, svoje postrehy nášmu výboru. Nech sa páči, pán Jerzy Buzek. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem vám všetkým kolegovia za pozvanie. Naozaj som rád, že môžem hovoriť práve pred týmto výborom, pretože uplynulých 5 rokov som pôsobil v tomto výbore NB. Takže budem sa venovať e, otázkam energetiky a klímy, čiže ide o obmedzenie, obmedzené zdroje energie. No, to, tieto veci samozrejme poznáte, ale začnem z toho, čo je dobre známe. Po druhé, mali by sme sa venovať aj klíme a otázkam problémov životného prostredia. Po tretie, musíme požiadať veľké energetické podniky v Európskej únie, aby nám povedali, aké plánujú investície z dlhodobého hľadiska. Týka sa to bezpečnosti dodávok energie, ale aj otázok klimatických a environmentálnych. Čiže oni musia prijať patričné rozhodnutia. A preto by mali mať vypracovanú nejakú spoločnú európsku stratégiu, pokiaľ ide o danú tému. Teda ako môžeme budovať našu silu na globálnom trhu. To je vec veľmi dôležitá aj pre bod číslo 4, toto poznáte tiež veľmi dobre, sú tu určité očakávania občanov. Aby vlastne energia bola čo najlacnejšia. Bude to potom dobré pre našich občanov, bude to dobré aj pre konkurencieschopnosť našich ekonomík. My nevieme, ako dole sa to dá ešte stlačiť do budúcna, tie náklady, ale možné to azda je. Takže potrebujeme nejaký spoločný prístup k tejto otázke, pretože keď máme nejaký spoločný prístup, tak to obvykle končí úspechom. Príkladom je spoločný trh. Pripravili sme eh, nedávno celý rad zákonov, teda za posledných 5 rokov zhruba, eh, napríklad eh, balík zákonov o energii, o klimatických otázkach, o stratégii CCS a ešte o ďalších otázkach, ktoré sú tiež v tomto balíku a samozrejme systém obchodovania a s emisiami. Ďalej, stratégia 2020, o tom sa tiež bude konzultovať. Ďalej, E, teda tá stratégia, ktorá je zameraná na zvýšenie efektívnosti využitia energie, aspekty jadrovej energie. Toto všetko vlastne ešte e, máme na stole aj v komisii a v parlamente. Niekedy sa to nachádza v štádiu prípravy. Boli by sme radi, keby napríklad e, nariadenie, nariadenie o dodávkach plynu dobre dopadlo v hlasovaní vo výbere ITRE. Však uvidíme v júli, ako sa situácia vyvinie. Takže je tu celý rad záležitostí, napríklad kooperácia a ako vlastne zabezpečiť e, dodávky energie aj e, z oblasti mimo EÚ, ako zabezpečiť efektívnosť využitia energie a ako zabezpečiť vzájomné prepojenie energetických sietí. Takže ide o to, ako politicky podporiť celú túto iniciatívu. Ide o to, aby tam tá politická sila bola. Na začiatok, povedzme, v týchto štyroch bodoch, a tie sú dôležité. Poprvé, implementácia všetkých nariadení, o ktorých bolo rozhodnuté európskymi inštitúciami za obdobie posledných 5 alebo 6 rokov. Tieto sa ešte neimplementujú. Napríklad druhý energetický balík, ani tretí. Tieto sa ešte neimplementujú. Ani niektoré ďalšie, napríklad čo sa týka obnoviteľných zdrojov alebo e, CCS. Takže otázka implementácie existujúcich nariadení. Nie sme proti žiadnym ani tým, ktoré sú ešte teraz na stole a hovorí sa o nich. Treba ich vylepšiť, treba ich tak povediať, posilniť. Po druhé, zintenzívnená spolupráca, pokiaľ ide o energetické siete, čiže vytváranie tých sietí. Keď chceme naozaj, aby sme mali skutočný jednotný trh, potom to prepojenie z hľadiska energetických sietí je absolútna nutnosť. A zatiaľ tých sietí nemáme dosť, najmä cez hraničných. Bod číslo 3. Hej, otázka financovania nových strategií, ktoré sa týkajú energetiky. Väčšinou sa tu hovorí o ochrane pred klimatickými zmenami, teda zvyšovanie efektívnosti cestov, využitia energie, vetra a tak ďalej, alebo solárnej energie. Takže ide o to, že by sme mali zrejme poskytnúť dostatok alebo vytvoriť finančné zdroje pre financovanie takýchto E, projektov. A okrem toho máme aj Euroatom, čiže aj jadru sa musíme venovať. A pod číslo 4, to sa týka už aj začiatku našej spolupráce, že by sa vytvorili skupiny, ktoré by nakupovali plyn mimo Európskej únie. K tomuto máme ešte nejaké ďalšie detaily, ale vieme o tom, že tu existuje veľké napätie, e, pokiaľ je o rokovania súvislosti s dodávateľmi. A to, to napätie existuje medzi nami vnútorne, tu v EÚ. To by sa malo zastaviť. Bol by lepšie dohodnúť sa najprv v rámci EÚ, pokiaľ ide o otázku dodávok energie. Takže mali by sme to robiť spolu a na tom trvám. Ďalej je tu hľadisko našich veľkých podnikov, ale aj malých a stredných podnikov, aby mali pocit, že dostávajú ozaj skutočné stimuly na výskum, aby mohli byť inovatívnejšie tieto podniky. Okrem toho, mi dovolte ešte povedať niekoľko slov k tomu, o čom hovoril pán predseda. Navštívil som Spojené štáty. Áno, je veľmi dôležité, nesmierne dôležité spolupracovať s USA, ale možno teraz by bolo lepšie, keby som vás poinformoval o mojich stretnutiach, ktoré sa konali v Číne. Stretol som sa s predsedom parlamentu, s premiérom, aj podpredsedom vlády a s dvoma ministrami, teda e, jeden z nich bol zodpovedný za životné prostredie a klímu a druhý bol minister priemyslu. Teda otázka klimatických zmien Hovorí sa tam o tom mnoho, teda aj prebieha mnoho rokovaní, aj, aj detailných. Všimol som si aj tie detaily teda, ale necítim z ich strany nejakú veľkú podporu. Minister zodpovedný za rokovania vo všeobecnosti sa dá povedať, že je taký otvorený a má taký podpor, taký, taký správny postoj. Ale keď hovoríme s ministrom pre, zodpovedným pre energetiku, hm, ten nemá veľký záujem. On má záujem hlavne o to, aby sa energetika v Číne rozvíjala a pre ňoho otázky klimatických zmien a podobne, to je druhoradá záležitosť. Oni proste samozrejme majú veľký záujem na tom, aby sa rozvíjali obnoviteľné zdroje energie. Ale to nie je z hľadiska klímy, ale je to skôr z hľadiska zabezpečenia energetických dodávok. Chcú byť nezávislí. A zdá sa, že to je celkom jasné. Aby mali teda obnoviteľné zdroje energie, a to zaistí väčšiu bezpečnosť dodávok energie. A samozrejme chcú zvýšiť efektívnosť využitia energie. A v tomto smere majú veľký záujem o spoluprácu. Toto je oblasť, ktorú som vlastne akoby objavil pre nich, pretože oni možno nerozmýšľali e, v tejto dimenzii, že tu existuje takáto možnosť, že existujú určité technológie, kde sa dá spolupracovať v danej oblasti. Ďalej, využitie uhlia asi 80 výroby energie je cestou teplných elektrán, že využívajú tam uhlie. Takže o 10 rokov predpokladáme, že ešte stále tam bude tých 80 elektriny sa bude vyrábať z uhlia a 20 z obnoviteľných zdrojov. Možno aj niečo e, z jadra. Ale pokiaľ ide o dopyt o elektríne, bude dvakrát väčší než je dnes. Takže ak chcú zachovať túto proporcionalitu, tak budú mať samozrejme nutnosť e, mať dispozícii dvakrát viac obnoviteľných zdrojov než teraz. A oni majú záujem udržať tú správnu vyváženosť, ktorú aspoň teda tú, ktorú majú teraz a dopyt po elektrine je v Číne obrovský. Takže keď sa rozvíjajú aj nové obnoviteľné zdroje, tak ide o to, aby sa aspoň terajší pomer zachoval voči tepelným elektrárňam, ktoré využívajú fosílne palivo. 3 miliardy tón uhlia ročne. To je produkcia. 3 miliardy tón. A, takže nemajú veľký záujem o CCS, o zachytávanie uhlíka. Takže my, Európska únia, e, tu máme priestor, my teda v rámci výboru Envy, ako pristupovať k tomuto problému. Nemôžeme zastaviť Číňanov keď sa rozhodli, že budú vyrábať elektrínu z uhlia, tak povediac. Ale teda kladem vám otázku, čo s tým CCS? Že by e, možno stálo za to patrične vyskúšať e, tú technológiu na zachytávanie e, uhlíkových emisí. Stálo by za to mať vysoko vyvinutú takúto technológiu a potom ju to dať, dať ju k dispozícii Číňanom na nejakých 5, 10, 15 rokov, pretože musíme hľadiť aj do budúcna. V budúcnosti aj Číňania e, možno budú mať záujem, aby prestali vlastne produkovať elektrinu z uhlia a chcú zvýšiť efektívnosť možno aj z 30, 40, 50, 60 znižiť emisie, ale stále tam nejaké emisie budú. A dôležité je tiež, aby sa spolupracovalo v oblasti jadernej, jadrovej energetiky. Hoci tam majú tých jadrových elektrární pomerne málo, je to dosť nová oblasť pre nich, ale pokiaľ ide o tepelné elektrárne, tie majú vážnu, veľkú prevahu. Takže musíme sledovať vlastne vývoj v tejto krajine a sme otvorení, pokiaľ je o spoluprácu. Hovorilo sa v našich diskusiách aj o e, otázkach autorských práv, a teda o duševnom vlastníctve. A to bolo veľmi zaujímavé. Samozrejme, je tu celý rad ďalších otázok, ktorým by som sa ešte mohol vyjadriť. Toľko zatiaľ na úvod. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem vám veľmi pekne za informácie z Číny a za to, že ste nám prednesli niektoré myšlienky, ktoré sa týkajú energetiky. Samozrejme, tu v Európe existuje už vlastne dlhodobá spolupráca v oblasti energetiky, uhlia aj energetika. A vlastne však máme aj Európsku zmluvu o obnoviteľných zdrojoch Európy, eh, energetike. Takže aj na základe Lisabonskej e, zmluvy budeme ďalej konať v tejto oblasti. To sa týka aj mojej vlasti, Nemecka. Sme v tomto aktívni, čiže cestujeme po svete nielen v Európe, po Európe a máme sa na tie isté otázky, na ktoré ste aj vy poukázali. Dá sa spomenúť Čína, India, Južná Afrika, Nigéria a ďalšie krajiny a teda je jasné, že potrebujeme riešenie ako riešiť otázku uhlia. Pretože áno, teraz ešte je dôležité veľmi a CCS je pre nás schodná cesta a otázka je teda, ako dostať tú technológiu do Číny. E, existuje určitý mechanizmus tzv. čistého rozvoja, ďalej mechanizmus e, transferu technológií, ale v podstate ešte to neprebieha celkom rýchlo, to manažovanie, tak povediac. Takže stále sa dostáva príliš mnoho CO2 do atmosféry. Takže teraz dám slovo tým, ktorí sa prihlásili do diskusie, ale troška to budeme musieť obmedziť. Takže nech sa páči. Z PPE, pán Zeber. Ďakujem pekne, pán predseda. A chcem aj ja privítať srdečne eh, pána predsedu Buzeku. Buzeka. a je veľmi dôležité môcť oprieť sa o jeho skúsenosti aj tu na našom výbore. Tie otázky, ktoré on nadniesol, respektíve tie odpovede, ktoré načrtov sú mimoriadne ústredné a podstatné z pohľadu budúcnosti únie. Myslím si, že keď hovoríme o týchto veciach, ako legislatívci musíme najskôr preveriť, či naozaj potrebujeme teraz nové právne úpravy. To je tá ústredná otázka a keď sa teraz pozriem na tie e, body a témy, ktoré e, pán e, Buzek nadniesol, tak dospievam k záveru, že súčasný stav legislatívy je taký, ktorý je mimoriadne rozvinutý, keď si to porovnáme aj s inými regiónmi sveta. A volanie po rozširovaní legislatívy nemyslím si, že prichádza v správnom čase pretože práve po Lisabone sa nachádzame vo fáze, e, kde dochádza k istej únave zo zmluvy. To je taký nový zvrat. A myslím si, že teraz pripravenosť štátov, respektíve inštitúcií nejakým spôsobom revidovať zmluvy alebo legislatívu. To vnímam ako politický problém. Na druhej strane, tak ako povedal sám pán predseda, nachádzame sa v situácii, kedy už máme bohatú legislatívu alebo právne úpravy, ktoré nie sú však ešte úplne implementované. Ale takéto úpravy poskytujú veľký priestor pre riešenie problémov, ktoré pred nami sú. Je nespochybniteľné, že v Európe môžeme byť z dlhodobého hľadiska úspešný, len v prípade, ak otázku energii budeme riešiť trvalo udržateľne, a teda bez CO2. Tam e, súhlasím na 100% s pánom predsedom. A otázka fenoménu klimatických zmien. E, tu je podstatné, že vyššia efektívnosť pri výrobe energií je vždy zmysluplná z pohľadu hospodárskeho, ako aj z pohľadu životného prostredia. Technológia zachytávania a uskladňovania uhlíka je podstatná keď sa povie, že CO2 nemá žiadny vplyv, tak potom je to jediná technológia, ktorú nebudem potrebovať. Ako viete, pán predseda, tá technológia je dostupná na trhu. Problém je, že nie je tak efektívna tá technológia, pretože e, sú tu iné teda spôsoby výroby energii. A preto, e, myslím si, je dôležité postaviť sa k tejto otázke energetickej charty. A je zmysluplné v tejto chvíli, hlavne e, pokiaľ ide o prístup k sieťam, pretože ak máme veľa obnoviteľných zdrojov, tak potrebujeme rozšíriť siete, zaručiť prístup, ale myslím, že aj tu už to instrumentárium, ktoré máme, je postačujúce. A bolo by jednoducho dobré a vhodné, keby sme implementovali to, čo už máme na tom legislatívnom poli a potom e, v rámci druhého kroku by sme e, sa mali zamýšľať nad tým, čo nové môžeme spraviť, lebo ináč budeme vyznievať nedôveryhodne aj smerom k občanom a to je podstatná pripomienka. Ďakujem pekne, navrhujem, aby sme sa obmedzili tak na dve minúty maximálne, aby každý mal možnosť vystúpiť. Žil, pani Dve minúty. Pán predseda, naozaj e, s veľkou radosťou sme vás tu privítali, ako to už povedal aj pán Jo A spolu so Žakom Delorsom pred niekoľkými rokmi sme vás podporovali, keď ste organizovali konferenciu tu, ktorá sa týkala spoločnej vôle mať túto spoloč, toto spoločné európske energetické spoločenstvo. A teraz, keď počúvame o tomto projekte ako o celku a keď počúvame aj vaše vysvetlenia, ktoré ste nám tu predniesli, tak myslím si, že môžeme si položiť otázku o realizovateľnosti tejto politiky. Ja ju osobne podporujem z celého srdca. Prvá otázka, ktorú by sme si mali položiť, je, ako by sme mali aplikovať ekonomické a vytvoriť ekonomické nástroje na financovanie takéhoto projektu v oblasti výskumu a rozvoja. To znamená, že mali by sme mať dôsledný rozpočet, ktorý by bol venovaný výlučne energetike. Po druhé, ako presvedčíme o takomto prepojení, keď samotné európske energetické siete ešte neexistujú, skôr tu existuje ako existuje veľa národných separovaných e, sietí, no a ako potom chceme presadiť v týchto veľkých e, spoločnostiach, ktoré produkujú e, ropu a plyn, že teda, aby brali tieto naše požiadavky do úvahy. No a potom tu máme ešte ďalšiu otázku. Myslím si, že článok 100 94 e, súčasnej a novej Lisabonskej zmluvy e, nie je dostatočný, ak by sme až dokoniec, dokonca chceli doviesť túto peknú politiku a tento pekný projekt. Takže to by si vyžadovalo novú zmluvu. Prerušuje pán predseda a dáva slovo ďalšiemu rečníkovi. Tusen tak, fordi vi er her i dag, og tak for sidst som rada, že sa tu vidíme. Naposledy sme sa videli v Šanghaji. Rada by som vedela, aký je váš názor na Nord Stream. Pretože Gazprom sa rozhodol, že svoj ropovod povedie pod Baltickým morom a nie cez Baltické štáty a cez Poľsko. No a Čína, áno, máme tu čierne uhlie, to je pravda. Avšak Čína je veľmi zraniteľná, pretože toto veľmi znečistuje ovzdušie a je potrebné nájsť nejaké iné riešenie. Jedným z riešení je ropa z Iránu. To by znamenalo, že Čína má, by zaujala inú politickú pozíciu voči Iránu. Aký je váš názor na tieto dve otázky? Ďakujem. Newton Dunn. Mal by som už teraz uzavrieť zoznam rečníkov. Nebudem mať toľko času. Ďakujem, pán predseda. Veľmi zaujímavé, čo ste práve prezentovali. E, mesiac dozadu e, som bol súčasťou delegácie v Indii. E, vy ste sa zmenili o Indii. Boli sme v Dili v dolnej komore indického parlamentu. Veľmi taký živý parlament, musím priznať. A mali sme viac ako hodinový meeting konkrétne s poslancami indického parlamentu, ktorých zaujímala otázka klimatických zmien. A musím priznať, že boli lepšie informovaní ako my, lebo oni boli špecialisti v tejto oblasti, v tejto téme. A mali sme veľmi dobrú diskusiu plnú entuziasmu a na konci zasadnutia indický poslanec, ktorý predsedal, povedal, že by sme mali vytvoriť spoločný výbor a mali by sme o tom hovoriť medzi Indiou a Európou spoločne. A podľa nás toto bola naozaj skvelá myšlienka. Ako to zrealizovať, samozrejme, to je ďalšia otázka ale moja otázka je, čo si o tom myslíte a či napríklad v Pekingu sa črtá možnosť mať e, spoločné, čokoľvek to nazývajú, neviem ako to nazývajú v Pekingu, ale spoločné Čína, EU, aby sme mohli pokračovať v tejto diskusii, ktorá je najdôležitejšou diskusiou, ktorej sme čeli v tejto chvíli. Ďakujem veľmi pekne za túto pripomienku, pretože ja som e, na vás adresoval list v mene tohto výboru, že v rámci našich delegácií po celom svete e, klimati- ochrana životného prostredia, to je stály bod e, našich programov, že neustále sa k nemu vraciame so všetkými partnermi, či sú to veľké krajiny, ako aj tie ostatné. Takže hodná pripomienka Linda Megan. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi potešená, že ste našli vo svojom e, nabitom programe čas a prišli ste sem v tejto veci eh, klimatických zmien. Potrebujeme vaše vodcovstvo, pretože vy chodíte na Európsku radu, ako viete, a je nebezpečie, že členské štáty nejakým spôsobom eh, stiahnu svoje záväzky, pokiaľ ide o túto oblasť, že musíte na nich neustále, neustále tlačiť. Máme veľa legislatívy, to je pravda, nepotrebujeme veľa novej, ale uvažujem, koľko pokroku zaznamenávajú členské štáty napríklad smerom k, plneniu ich eh, cieľov v oblasti obnoviteľných energií Hovorili ste o tom, že treba aj lacné energie. Myslím, že potrebujeme trvalo udržateľné energie, lebo 90. roky liberalizácia znamenali lacné energie. A takisto tu bolo veľa opetrení, ktoré sa týkali lepšej energetickej efektívnosti. A to musí byť tá priorita. Pozrite sa na Američanov. Teraz platia daň za to, že nemali dobre upravenú oblasť e, ropy. Bude to stať miliardy. Tie skutočné e, náklady budú musieť internalizovať. E, musíme internalizovať aj my teda a potom sa vytvoria rovnaké podmienky. Súhlasím plne s tým, čo ste povedali o zachytávaní a uskladňovaní uhlíka. Musíme pristúpiť k investíciám. Rada to musí e, odobriť. Komisia ešte neuvolnila peniaze na pilotné projekty, ale je pomerne ťažké využiť takéto prostriedky. A nakoniec dúfam, že vy ako predseda parlamentu sa budete zaujímať o e, uhlíkovú stopu tejto organizácie musíme sa pozerať na to, čo robíme. Ja e, väčšinu času mrznem e, na schôzach tohto parlamentu, pretože klimatizácia je nastavená na príliš vysoko a oni hovoria, že je to centrálne kontrolované, nedá sa to vypnúť. Nie sme v tak teplom prostredí, nemusíme stále zapínať klimatizáciu, mohli by sme otvoriť aj okná a na novo sa na to pozrieť. Nie je to tak marginálne, nepodstatne, ale vždy vás bude verejnosť aj média posudzovať podľa toho, ako sa vôbec parlament e, správa v takýchto situáciách. A tu je pre nás priestor to zlepšiť. Mali sme aj výmenu ohľadom EMAS, ohľadom systému riadenia v našich budovách. To naozaj podporujem, takúto výmenu. Krytonazemis. Thank you very much. Uh, thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda, že ste nás podstili vašou prítomnosťou. Ďakujem aj za prácu, ktorú robíte na tomto poli, uh, či už v EU alebo na iných miestach, to je veľmi podstatné. Uh, chcem doplniť to, čo povedala kolegyňa predo mnou, máme cieľ 20% na úrovni EÚ a vieme, že musíme spraviť oveľa viac. E, nestačí len dohoda z Kodane e, na to, aby sa svet vyhol tomu najhorším, najhorším dôsledkom klimatických zmien. A no, ako povedal komisár Hedegaard, musíme sa do, dostať k cieľu 30% e, zniženia v rámci EMAS už máme tento cieľ stanovený, 30-percentné zníženie, ale možno by sme mohli uvažovať vážne nad tým, že to posunieme ešte do ambicioznejších úrovní. Možno dokážeme e, spraviť oveľa viac a mohli by sme viesť tým našim príkladom a mohli by sme byť príkladom pre iné krajiny, členské štáty, aby oni potom boli inšpirované našim príkladom. Čiže 50-percentné zníženie našej karbonovej stopy môže byť, uhlíkovej stopy môže byť e, cieľom, môže to byť niečo pre krajiny, ktoré chcú robiť viac. Pokiaľ ide o tie energie, 2-3 mesiace prvé moje som e, býval v hoteli, ktorý je na druhej strane od parlamentu. A tieto dve miestnosti boli celú noc zažaté. Každý večer, každý deň. Čiže určite aj my môžeme naozaj veľmi veľa spraviť na to, aby sme zabranili mrhaniu energiami v týchto budovách. Keď sa dozvedia aj občania o takýchto veciach, tak naozaj sú potom sfrustrovaní a potom aj možno to ich odradí od príjmania vlastných rokov na tomto poli. Mario Pirello. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Ja si vysoko cením dnes aj včera vašu prítomnosť, pán predseda Buzek, medzi nami. Ale predovšetkým preto, že ste u nás upozornili na veľmi dôležitý až vitálny aspekt nášho každodenného života. A návrh e, tento návrh vlastne je vysok, skutočne prichádza od tých najvyšších autorít. Myslím si, že už som to dnes aj povedal. Pán predseda Buzek, vy ste boli 5 rokov členom tohto výboru, skôr ako ste sa stali predsedom Európskeho parlamentu. Ako vy teda vnímate možnosti Európy e, výjsť z ekonomickej krízy, e, vytvárať e, alternatívne energie, a ktoré by boli aj udržateľné. My potrebujeme novú schému produkcie energie, nový impuls v Európe, lebo v Európe potrebujeme e, znížiť, zjemný dopad cien energie na život. Musíme sa vyhnúť plitvaniu energiou a presadzovať úspory. Máme strašne veľa iniciatív za účelom ušetrenia energie. Napríklad dnes ráno tu bolo jedno, jedna stredná škola zo severného Talianska a to sú veľmi motivovaní študenti, ktorí e, pripravili model, ktorý sa môže aplikovať aj na iných územiach. My chceme Európske energetické spoločenstvo. A preto sa vás, pán Buzek, spýtam, aké ťažkosti existujú, e, aby to 27 členských krajín pochopilo, aký e, kalendár ste si určili, aké energetické úspory očakávate. A posledná otázka dôjde k zlepšeniu kontroly klimatických zmien takýmto spôsobom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán predseda, za to, že si tak povedať prišiel do bývalého výboru. Mám niekoľko pripomienok, dve konkrétne k Číne. Poprvé, myslím si, že všetci musíme dať pozor na to, aby sme tie iné e, rozvojové krajiny nedali s Čínou do jedného hrnca, pretože mne sa zdá, že tie krajiny, ktoré e, pozitívnejšie sa stavajú k medzinárodnému procesu vyjednávania, tie by sme mali podporiť a spoločne s týmito krajinami by sme mali tlačiť na Čínu a na Spojené štáty, pretože v Kodani na e, priemyselné krajiny a G77 a Čína a Číne sa podarilo napríklad Mexiko dostať na tú istú loď a to je veľmi podstatné, nielen z pohľadu ochrany pred klimatickými zmenami, ale aj z pohľadu e, budúceho svetového poriadku. Budeme mať šancu, aby sme pri budúcich konfliktoch e, nemali všetky tieto krajiny v tom tábore proti nám. Pred niekoľkými dňami som e, sa stretol s, v rámci stretnutia Eurolat s poslancami z Latinskej Ameriky a tam ten tón bol iný ako to, čo, vy ste, čo si spomínal z Číny tam sa hovorilo o veľkých úspechoch eh, z Cancúnu alebo na neskôr z Južnej Afriky a mali by sme to podporiť spolu s Brazíliou, s Mexikom, s Južnou Afrikou. By sme mali spoločne vplývať na Čínu a eh, dostal som návrh, ktorý som posunul už eh, na predsedu Jolajnena. Prečo by sme nemali vyslať delegáciu no, z krajín napríklad ako Mexiko, to napríklad nabadala na to mexická zástupkynia, do Číny a do Spojeného štátu, teda do krajín, ktoré sa istým spôsobom zaviazali a ktoré už majú aj medzinárodné zmluvy a záväzky, aby tieto krajiny teda navštívili spoločne e, Spojené štáty a Čínu. Posledná vec e, nesúvisí s klimatickými záležitostiami, ale so správou, ktorú sme prijali na poslednom plenárnom zasadnutí, kde sme odsudili tú prax e, odnesie orgánov. A sú tam nejaké informácie, akým spôsobom v tejto veci vplývať na Číňanov, na odoberanie orgánov? Viktorio? Ďakujem, ďakujem aj pánovi predsedovi Buzekovi. Mm, my skutočne teraz prežívame veľmi dôležitú dobu bol som 1. mája v Číne a stretli sme sa s čínskym premiérom. On nám medzi iným povedal, že e, zatvárajú e, tepelné elektrárne, pretože tie, ktoré majú, sú zastaralé, lebo majú teraz nové zariadenia, nové technológie umožňujú získať dvojnásobné množstvo energie z rovnakého množstva uhlia. To nám povedal tento politik. Európa sa na týchto kolokviách nezúčastnila. Zdôrazním, že my musíme tento bod e, integrovať do nášho programu a my musíme predkladať nové návrhy v rokovaní, napríklad pri e, kontrole emisí skleníkových plynov. my jednoducho sme sa v Kodani dostatočne nezasadzovali za naše ciele. Po druhé, ak chceme pôsobiť seriózne, musíme pripraviť program, aj vojnový, na konverziu smerom k obnoviteľným energetickým zdrojom. To je dôležité a je to realizovateľné. Správa McKinsey nám dáva k tomu e, všetky nástroje, je to možné urobiť a došlo by tam k amortizácii za veľmi krátky čas a dokonca e, to môže mať aj anticyklický, antikonjunkturálny efekt a môžu sa vlastne veľmi dôležité zdroje aplikovať aj za účelom prekonania súčasnej ekonomickej krízy. Myslím si, že to by bolo východisko veľmi dobre a ktoré by sa podarilo dosiahnuť za krátky čas. A teraz ešte jeden kritický bod. Či dokážeme naozaj byť seriózni? Michal Tremopoulos. Michal Tremopoulos. Ďakujem, vážený pán predseda, ďakujem, že ste medzi nás prišli. Táto debata prebieha skutočne v kritických okamihoch z e- ekonomického, energetického aj environmentálneho hľadiska, preto potrebujeme veľmi odvážne politiky, ktoré nazývame my zelené politiky. Debata o Číne je pokritecká, pretože sú tu v hre aj európske záujmy. V okamihu, keď teda dôjde k deleniu koristi – No a potom hovoríme tu o boji proti klimatickým zmenám, hovoríme o redukcii e, o, do roku 2020 emisie CO2 o 40 a o 80 do roku 2050. Ale teraz, keď sa pozrieme dozadu, čo sa deje s tureckým jadrovým programom, my predsa musíme šetriť energiu a veľmi často slova Európskej únie sú prázdne slova. My potrebujeme investície. Našim zeleným cieľom je, aby obnoviteľné zdroje pokrývali 100 e, spotrebované energie do roku 2050. My potrebujeme lepšie e, zriadiť takisto biomasu a poľnohospodársky odpas. A potom hovoríme o inteligentných sieťach v oblasti elektrickej energie. Avšak to hlavné, čo potrebujeme, je zmena modelu rozvoja. A takisto musí tie dominantné sily v Európe vnútili jeden model a ten treba zmeniť. Zmeniť treba model produkcie a spotreby, lebo občan by mal byť tým hlavným cieľom a preto potrebujeme zmenu politik, zmenu mentalit a zmenu nás Európskej únie, aby sme sa stali lídrami, ktorými sme boli v minulosti, ale zdá sa, že už nimi nie sme. Ďakujem za, slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som len doplniť niečo k tým poznámkam, ktoré vyslovil kolega, ktorý hovoril, že sú problémy s klimatizačným zariadením. Myslím, že by sme sa vlastne mali zamyslieť nad tým, že každý mesiac sa cestuje do Štrasburgu. Pravda. Je to mrhanie. Takže, pokiaľ ide o vytvorenie nového energetického spoločenstva, myslím, že s tým názorom môžeme len súhlasiť, pretože sa to týka konkrétnej oblasti a otázka Číny je veľmi zaujímavá. Nemyslím si, že Čína má skutočne nejaký záujem znižovať svoju závislosť na uhlí. Takže nemyslím si, že európske technológie by sa mali dať Číne ako dar. A myslím skôr, že by sme mali dať v podstate, zaviesť nejakú daň z uhlíka na také výrobky, ktoré vlastne nesplňajú príslušné environmentálne predpisy. A to sa netýka len Číny, ale aj iných krajín. Myslím, že by to bolo čosi ako e, daň na výrobky, e, ktoré pochádzajú z krajín, ktoré vlastne e, znečistujú ovzdušie vo veľkej miere. Keď bojujeme proti klimatickým zmenám, tak aj v tomto smere by sme mali konať tak, aby sme zaangažovali aj tretie krajiny, nielen aby to robila Európska únia. Proste aj o to, aby sme zaangažovali krajiny, ktoré vysokou mierou prispievajú k znečisteniu. My sa príliš zameriavame na európske krajiny a vlastne nedostávame tú správnu odpoveď potom z druhej strany. Pán predseda, ďakujem pekne. E, vo svojej prezentácii ste dnes spomínali Čínu, atomové elektrárne a najnovšie technológie. A chcela by som vás osloviť v otázke atomovej elektrárne, ktorá je 160 km od Viedne a ktorá sa má vybudovať v Mochovciach. A to nie len použitím najmodernejších technológií, ale aj technológií, ktoré pochádzajú ešte z 70. rokov. Toto je vec, na ktorej sa podielalo aj Rakúsko veľmi intenzívne v rámci, nejak, v rámci teda prieskumov, ktoré sme riešili otázku 3. a 4. bloku a teraz, ako to chápeme, dochádza k e, porušovaniu e, našich práv ako rakúskych občanov a došlo to k zmenám zo strany slovenského parlamentu. E, Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko, ale takisto rakúska spolková vláda už adresovali komisárovi Ettingerovi túto sťažnosť, ale aj vás oslovím ako predsed Európskeho parlamentu, ktorý spolu s nami pracoval na tejto smernici a budeme vás žiadať o zamedzenie ďalšieho e, budovania tohto, tejto atmové elektrárne a budeme apelovať na to, aby skončilo takýto spôsob e, poskytovania energii. Prezidente, labai malonu, kad jūs šiandien čia ir ačiū už pristatymą šitos svarbios iniciatyvos. Kas... Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda, za prezentáciu tejto veľmi dôležitej iniciatívy energetické siete, prepojenia sietí hlavne v oblasti východu sa objavujú isté politické ťažkosti, a je to spojené aj s nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré by mali byť vyčlenené na tento účel a nemali by sme uvažovať len nad e, zachytávaním a uskladňovaním uhlíka, respektíve nad veternou energiou. Mali by sme e, uvažovať aj nad inými alternatívami, inými zdrojmi energii. A chcela by som počuť váš názor ohľadom toho, ako je možné zrealizovať nezávislé hodnotenie vplyvu, Mám takú dopadovú štúdiu. Mám hlavne na mysli tie projekty, ktoré sa realizujú e, v oblasti Pobaltia a takisto v pohraničných e, územiach EÚ. Chcela by som počuť k tomuto e, váš názor. Ďakujem pekne. Bolo toho veľa, neviem, ako sa podarí pánovi predsedovi Buzekovi odpovedať e, za 5 minút, ale asi z tých poznámok e, si vyberiete to, čo považujete za dôležité a my to... Takže sú dve možnosti. Môžem zodpovedať tak všeobecne, alebo tak presnejšie. Pokúsim sa zodpovedať otázky jednu za druhou, povedzme 20-30 sekúnd budeme venovať každej. Takže prosím, berme na úvahy, že nemám v dispozícii veľa času. Takže kolega Zeber, prvá otázka. Ak potrebujeme nové pravidlá, máme ich v Lisabonskej zmluve o solidarite v energetike. A sú tu aj ďalšie ustanovenia. Čiže keď sa hovorí o energii, je to veľmi dôležité potom aj v súvislosti s klímou, s klimatickými zmenami ale nie všetko úplne je napísané v zmluve. Povedzme, hovorí som o medziinstitucionálnych vzťahoch medzi radou, radou ministrov, je tu je parlament, komisia, národné parlamenty a tam prásne, práve, že my pracujeme na tom. Teraz to vypracovávame e, a tu je presne o to isté. Musíme vlastne splniť to, čo je napísané všeobecne v Lisabonskej zmluve. Takže musíme mať niečo dôležité, čo chceme povedať. Musíme nejaké 3, 4, 5 bodov. To sa týka energetiky, klimatických otázok. A to samozrejme nadvezuje na vašu otázku. Je to nesmierne dôležitá vec, kolega Parno. Samozrejme, peniaze. Musíme sa rozhodnúť, ako v budúcom rozpočte. To je dôležité. Takže na čo chceme vynaložiť naše prostriedky? Teraz je ten čas, kedy o tom treba diskutovať. Čo nie potom, až keď bude dispozícii ten rozpočet, že budeme niečo žiadať na energetiku a klimatické otázky a na vytváranie sietí. Možno práve teraz by sme mali niečo zadefinovať. Možno nie. Možno sa povie, nie, nie. Možno členské štáty povedia, Všetko predsa záleží na členských štátoch. To majme na pamäti. Jednotný trh. To sa ukázalo, že je to ozaj veľmi úspešná vec. Pretože, áno, pretože sa e, tak rozhodli členské štáty. Komisia aj parlament museli pripraviť legislatívu, ale išlo o to, že členské štáty chceli, aby tu bol jednotný trh. Čiže keď chceme, aby niečo fungovalo alebo nie, tak treba to prediskutovať vždy s členskými štátmi. To je vec nesmierne dôležitá. Samozrejme, podpora zo strany poslancov Európskeho parlamentu je nesmierne dôležitá, aby sa vôbec dalo postupovať. To je aj pre mňa veľmi významné. A uvidíme, ako by sme mohli tieto projekty financovať. Trebárs výskum, spoločný výskum. To sú veľké projekty, ktoré by viedli k e, vlastnejšej energii. Obnoviteľné zdroje? Áno, musíme zlepšovať technológie, zdokonalovať ich, pretože sú veľmi nákladné a na to je treba veľa peňazí. Chceme ich vynaložiť spoločne alebo nie? Alebo to rozdelíme medzi jednotlivé členské štáty? Vieme, že tu existuje spoločná pridaná hodnota, európska. Hej. Máme 7. program, ten beží, čo skoro začne v 8. ktorý sa týka európskej pridanej hodnoty. Chceme to dosiahnuť aj v energetike, alebo nie? Takže toto je taká všeobecná odpoveď. Teraz sa začína diskusia. Už v rámci výboru ITRE. Tam sa o tom začalo a teraz tu to je druhé fórum, kde sa to pertraktuje. Takže chcem vás počuť, aby ste sa vyjadrili Aký máte o tom názor? Ďalej je tu otázka, ktorá sa týkala Číny. Tuto kolega sa pýtal na otázku toho, ako s klímou, ako k tomu pristupuje Čína. Zopakujem otázku ešte neskôr. Ale bola tu ešte aj otázka ohľadne spolupráce Číny a Iránu. Čiže nehovoril som nejak o spolupráci Číny s inými štátmi, predovšetkým v oblasti ropy. Áno, o Iráne sme hovorili, ale z iného hľadiska, to z hľadiska bezpečnosti. A nedávno sa Čína vyjadrila, že bude ochotná podporiť sankcie Organizácie spojených národov, to asi viete. Nebolo to veľmi jednoduché, ale o tomto probléme sme sa sme rokovali ozaj veľmi do detajlov, ale netýkalo sa to energetiky. Hej? To bola iná téma, iné hľadisko a veľmi zoširoká a podrobne sme o tom hovorili. Čiže to sa týkalo Číny a Iránu. Ďalej, India. To je veľká otázka. India a USA. Spoločný výbor? Áno, ak bude potrebné, ja to podporím. Hoci kedy. Ale s Čínou je to troška iné. Musíme úprimne povedať, bolo by fajn, bolo by dobré vytvoriť takýto spoločný výbor, ale takýto výbor veľmi ich rozhodnutia neovplyvní. Nechcem povedať rovno, že nie. Vždy je dôležité mať nejaké takéto kontakty, ale v Indii tam je demokracia a je to obrovská krajina, ale ešte stále funguje demokraticky. Je to v podstate najväčšia demokracia na svete. A tak som za túto myšlienku a ďakujem, že ste túto, tú myšlienku spomenuli. Ďalej, pani Magavan. Prepáčte, zaujal som vaše meno. Takže a súhlasím s tým, čo ste povedali. To sa týkalo rokovaní. Teda ako vlastne zvýrazniť našu tému klimatických otázok. Áno, očakávania v Kodani boli veľké. A tá dohoda, čo sa dosiahla v Kodani, to je to minimum, čo sa dalo. Ale povedzme, že vytvorila sa určitá atmosféra v rokovaniach a snažme sa ďalej dosiahnuť troška viac z toho, e, čo súvisí s Cancúnom. Isté, bude to ešte stále ťažké aj v tých nastávajúcich krokoch, ale musíme byť tými lídrami. Možno Peter Lise povedal pred niekoľkými minútami, Musíme to urobiť spolu s inými, spolu s ostatnými, s tými rozvojovými krajinami, s tými, ktoré sa práve rozvíjajú e, veľmi intenzívne. My nechceme rozdielovať svet. Práve naopak, to je naša hlavná úloha už vo fáze pred rokovaniami. Aby sme boli my tí lídri, aby sme hovorili s Američanmi, aj s Číňanmi. Isté, oni nie sú veľmi naklonení tomu, aby sa hneď zavezovali k niečomu podpisom dohôd. Čiže my máme samozrejme ten záujem, aby tu boli záväzné dohody. Bez nich to nefunguje. Takže sú tu dôležité otázky. Poprvé, adaptácia. To by bolo veľmi jasne viditeľné aj pre rozvojové krajiny. Ďalej, problémy s odlesňovaním. Pretože to je troška, ako by tie problémy boli troška stranou, samostatne. Ak sa nám podarí dosiahnuť niečo aj v otázke technológií, ako meniť technológie, aké sú tam pravidlá, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu, respektíve aj výmenu, náhradu technológií, aj v súvislosti s odlesňovaním a s tými ostatnými aspektami, to musí byť jedno druhým v súlade. Podľa môjho názoru bez toho, že by existovali takéto menšie dohody na začiatku, je potom ťažké dosiahnuť celkovo nejakú veľkú záväznú dohodu. Takže súhlasím so všetkým, čo ste povedali, ale viem, aké je to ťažké. A pani Hadegard, to nás zastupuje eh, a veľmi kvalitne pristupuje k týmto otázkam a zasadzuje sa za naše záujmy. záujmy. Isté, je to veľmi optimistické, nie som 100% optimista, povedzme, tak na 90% áno. Uhlíková stopa, otvorený priestor a CCS, samozrejme. To je jednoznačne potrebné túto technológiu rozvíjať aj ďalej a o tom sa dá hovoriť dlho. Ďalšia otázka. Týkalo sa to 20%, teda ten cieľ a EMAS v rámci Európskeho parlamentu. Možno tam bude aj piatý ďalší bod v našej, našom európskom spoločenstve energetickom, aby sme my zvenili svoje postoje a zvyky. Treba, aby sme neotvárali okná. Kto vie? Neviem, hej. To sú také všeobecné zvyklosti. Ako sa pohybovať v meste. Môžeme chodiť na bicykli. Takže možno ten bod číslo 5 by mohol byť, podľa toho, čo by som navrhol ja. Boli tam tie 4 body, hej, implementácia a tak ďalej. Implementácia existujúcej legislatívy, potom vytváranie sieti, potom ďalší bod bol energetické e, fondy a potom vlastne spoločná skupina pre nákup energie. A po piaté, zmena zvyklostí v správaní tu v Európskej únii, trebárs. Takže aj toto je odpoveď na vašu otázku. Ďalšia otázka sa týkala klimatických zmien a členských krajín. Samozrejme, všetko závisí od členských krajín. Však o tom je Európska únia. A vieme, aký je tu stupeň nezávislosti z hľadiska rozhodovania. A isté, že cestou Európskej rady, ktorá má svojho predsedu, pána Van Rompuja, Takže to, čo hovoríte, je veľmi dôležité. Musíme získať e, prierezovú podporu, pokiaľ je o všetky tieto otázky. Čiže ani bez podpory členských štátov sa ďalej nedostaneme, ako na to správne poukazuje pani kolegyňa. Ďalej, Peter Líze. Ste kolega povedal, no takto otázka je tu v tom, že Číňania povedia, my sme rozvojová krajina. My nie sme rozvinutá krajina. My potrebujeme pomoc, podporu. My proste nemôžeme len tak zastaviť tie emisie. Počkáme si, kým naše emisie na hlavu budú rovnaké, ako je to u vás vo vašich krajinách. Čiže tak o 10, o 20 rokov. My sme ešte rozvojovka. Však sa pozrite do štatistík. Takže diskusie s týmito ľuďmi sú veľmi ťažké na túto tému. A Peter povedal aj toto. Podľa neho, ako rokovať. Súhlasím s tým, čo navrhol. A otázka ľudských práv v Číne, no áno, spomenul som to pri každej diskusii, okrem rokovaní na úrovni ministrov pretože tam som hovoril o energetike a o klimatických otázkach. A to je veľmi konkrétna téma, odborná. Hej, tieto boli z hľadiska hierarchii, tam vždy ale bola spomenutá otázka ľudských práv. Bol som na podvýbore pre ľudské práva a vlastne tam som predniesol samozrejme svoje vystúpenie. Pre nás je to veľmi dôležitý aspekt, tie ľudské práva. Ďalej, otázka od Viktória, efektívnosť a aby sme boli efektívnejší a agresívnejší z hľadiska programu voči Číne. No, prepáč, Viktória. Takto ti to poviem. Môžeme hovoriť o iných cieľoch a rozvíjať oblasť obnoviteľných energii. To sa týka aj bezpečnosti dodávok energie. Čiže to nie je len klimatické hľadisko ako také. Je potom veľmi ťažké diskutovať o tom s Číňanmi. Proste je tu jedna možnosť. Ak im my dáme nejakú technológiu, bez nejakých poplatkov, proste zadarmo. Hej. Keď im dáme technológie CCS, možno za 10 rokov, pretože najprv musíme preveriť, nevieme ešte, či to funguje náležite Musíme si to odskúšať tu v Európe. Ja chápem, ďalší kolega povedal, že by sme im nemali dávať technológie bez toho, že by oni za tieto technológie zaplatili. Ale <laughs> musíme sa nad tým aj zamyslieť. Či by sme im to dali len tak, zadarmo? Či im dáme naše obnoviteľné technológie alebo CCS zadarmo. Proste tieto technológie, ktoré sú zamerané na efektívne využitie energie, to je vec veľmi dôležitá. Ale to sa týka aj tepelných elektrární. Tam sa dá, povedzme, tie môžu fungovať na úrovni efektívnosti 35%, ale sa to dá zvýšiť na 50-60% účinnosť využitia. Hej, takže to je obrovský rozdiel. Veľká zmena. Otázka je teda, ako pristupovať k využitiu tých našich technológií. Hej? To je veľmi veľká otázka a ďakujem teda, Viktoria, za tieto pripomienky. A všetko, čo odoznelo, bolo dôležité. A okrem toho, teda samozrejme bola tu aj otázka od ďalšieho kolegu, ospravedlňujem sa, nepamätám si meno. E, štúdia a pardon, stratégia 2020, 2050 a tak ďalej veľmi dôležité otázky. Musíme tieto veci riešiť čím skôr. To potrebujeme v Európskej únii. Áno, potrebujeme prostriedky na takéto iniciatívy, aby sme mali špičkové technológie a tak potrebujeme veľké peniaze. A aby sa všetky tie veci, ktoré navrhujete, mohli spolu riešiť Napríklad spoločná európska pridaná hodnota. Alebo jednotný model pre Európu. Áno, hovoríme o ňom. Pán Rossi napríklad. Ďakujem vám za podporu. Pýtate sa na Čínu, že by to vlastne, či to bude dar, alebo im to predáme. Hm, to je otázka. Ja teraz hovorím len o tom, aký majú oni postoj k tomuto problému. Že sú vlastne rozvojová krajina a tým pádom nemajú povinnosť nejak veľmi stláčať emisie. Takže, áno, povedali, že sa chcú uberať aj cesto obnoviteľných zdrojov energie, pretože chcú zaistiť energetickú bezpečnosť. Ďalej že by, povedzme, Svetová obchodná organizácia mohla zaviesť nejakú daň, ktorá súvisí e, s uhlíkom. A pokiaľ je o produkty, ktoré prichádzajú zvonka na hranice EÚ. Pani kolegia Kadenbach sa zmienila o otázkach jadrovej energetiky. K tomuto rôzne krajiny pristupujú rôzne, takže ťažko je mi odpovedať v tejto chvíli Viem, že existujú určité napätia medzi jednotlivými členskými krajinami a e, prepáčte, že ďalej sa k tomu nebudem vyjadrovať. A v neposlednom rade ešte chcem hovoriť o našom európskom energetickom spoločenstve. Dovolte ešte raz. V niektorých častiach Európy, predovšetkým, napríklad na juhovýchode, ale aj na jeho západe, možno aj v strednej a troška východnej Európe. To sú akoby také ostrovy, samostatné, separované ostrovy krajín a potrebujeme ich zosieťovať, prepojiť. A tam treba vlastne posilniť nové technológie, obnoviteľné zdroje vo všetkých týchto krajinách ale to sa týka všetkých krajín, nielen týchto, ktoré som uviedol v tých jednotlivých regiónoch Európy. Takže aj bez nejakých e, diskusí môžem povedať, že existujú dobré projekty a nakoniec zase všetko sú, závisí od toho, do akej miery tieto iniciatívy podporia členské štáty. Hej? Navštívil som doposiaľ 14 členských štátov v súvislosti s otázkou Európskej energe- Európskeho energetického spoločenstva. A vlastne nikde som nedostal zápornú odpoveď. Každý súhlasí a povedia áno, je to vo všeobecnosti dobrá myšlienka, ale uvidíme, ako to bude v budúcnosti fungovať. Potrebujem podporu. My potrebujeme podporu. A to aj cestou národných parlamentov. Ak teda by ste súhlasili s touto všeobecnou myšlienkou, tak ten projekt môžeme naozaj spustiť. My to musíme navrhnúť. Ešte detaily nie sú celkom vypracované a dohodnuté. Práve teraz o nich debatujeme s vami. Toto je druhá diskusia, ktorá prebieha v rámci alebo na pôde Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a ďakujem aj tlmočníkom, pretože už 10 minút e, hovorím navyše oproti tomu, čo bolo plánované. Nepodarilo sa mi odpovedať tak stručne, ako som chcel a ďakujem vám všetkým za to, že ste mi týmto vyjadrili svoju podporu a ďakujem aj vám, ctení kolegovia. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že sme potešení že vieme, že sme sa dozvedeli, že máte naozaj, ste veľmi zaviazaní tieto otázky pre ich riešenie, ktoré sú v stredobodom záujmu tohto výboru a určite vás viem e, uistiť o podpore tohto výboru, výboru Envy. Ďakujem veľmi pekne. Končím dnešnú schôdzu. 21. júna sa vidíme na budúce. Koniec. Ďakujem.